Thank you. Ďakujem pekne, pán dezignovaný komisár. A teraz začneme prvým kolom rečníkov. A prvým je koordinátor ITRE Kristianis z EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán Katajnen. Zamestnanosť, rast, investícia a konkurencieschopnosť. To sú asi štyri slova, um, ktoré nadchnú každého politika. Všetci sú za, všetci v týchto kampaniách vystupujeme za. Ale otázka je, ako to dosiahnuť, tieto ciele. Spomenuli ste na úvod, Jean-Claude Juncker hovoril o 300 miliardách eur investícií. Ehm, budú sa mobilizovať súkromné aj verejné prostriedky. A mám k tomuto dve otázky, možno by ste mohli zajsť trošku do podrobnosti. Akú úlohu by mala podľa vás verejnosť, eh, eh, teda akú úlohu by mali mať tie verejné a súkromné prostriedky a po druhé, keď budeme mať tieto investičné prostriedky, kam by sa mali investovať, čo by mali byť hlavné priority. Nemala by byť hlavnou prioritou naozaj infraštruktúra pre energetiku a telekomunikácie? Aký je váš názor? Ďakujem veľmi pekne, pán Karinš. Eh, vaša otázka teda bola, odkiaľ peniaze prídu a ako ich využiť. Chcem povedať jasne, že potrebujeme nový impuls pre rasty, zamestnanosť, investície. Čiže nie je to iba otázka likvidity, je to aj otázka investícií, reálnych investícií. To je prepoklad skutočných pracovných miest. Mojou povinnosťou je maximalizovať počet nových pracovných príležitostí. Preto investície, vy ste spomenuli, oblasti, kam by sa malo investovať, telekomunikácie, doprava a takéto veci. Aj keď komisia ešte sa neujala funkcie, so zvoleným predsedom Junckerom sme už eh, pracovali na tom, aby sme si našli alternatívy ako získať e, vlastne nové e, verejné prostriedky do tohto balíka, samozrejme uznávajúc, že nie je e, možné mať nejaké vyššie deficity alebo nové zadlženie v členských štátoch. To všetko ešte nie je možné zverejniť, keďže komisia ešte nemohla spoločne toto všetko prebrať a predseda, zvolený predseda Juncker a ja sme ešte nemali naozaj čas všetko to prebrať. Potrebujeme viac času na vybudovanie tohto balíka a potrebujeme silný politický konsenzus. A niektoré nástroje e, možno sú spojené s určitými citlivosťami na trhu, takže žiaľ nemôžem všetko dopodrobná uviesť. No a tak vo všeobecnosti musíme posilniť dopyt, ponuku, využiť rozpočet EÚ, zvýšiť eh, úverovú kapacitu EIB. Členské štáty musia viac investovať do budúcnosti a potrebujeme lepší jednotný trh a funkčný trh, aby sme teda posilnili aj súkromné investície. Thank you. Next speaker for the SND group, Maria. Ďakujem. Maria Joa Rodriguez. Dobrý deň, pán Katajnen. Potrebujeme v Európe skutočnú zmenu. Takže môžete prijať nasledov, nasledujúce jasné záväzky. Prvou prioritou by nemala byť fiskálna, rýchla fiskálna konsolidácia, ale investícia tvorba pracovných príležitostí. Druhý záväzok. Toto bude vyžadovať rozsiahle investície, nielen súkromné, ale aj verejné. Po tretie, na to potrebujeme viac fiskálneho manevrovacieho priestoru, ale potrebujeme aj silné európske nástroje na podporu investícií. Európsky investičný fond najmä. A po štvrté, prioritné reformy by mali byť zamerané na inováciu, vzdelávanie, aby boli pridanou hodnotou aby priniesli viac lepších pracovných príležitostí v inteligentnejšej, zelenšej a inkluzívnejšej spoločnosti. Môžete súhlasiť s týmito záväzkami? Madam Rodriguez, thank you very much for... Ďakujem, pani Rodriguez. Bolo to o tom, či by sme mali prioritizovať investície, e, a nielen tú rozpočtovú konsolidáciu, či využiť výskum a inovácie ako nástroj na tvorbu nového ekonomického rastu. Veľmi súhlasím s tým, čo ste povedali. Dostali sme sa do takej situácie, v ktorej sme do eurozóny priviedli alebo priniesli naspäť dôveru, ale aj do celej Európskej únie. Čiže už nie sme v takej situácii paniky. A podľa mňa je tu teraz nová fáza v našej ekonomike, Čiže teraz sa musíme naozaj pustiť do budúcnosti, musíme klásť dôraz na investície. Keď tu bol Pierre minulý týždeň, povedal, že je potrebné čo najviac verejných eh, investícií a eh, takisto podľa možností aj maximum súkromných investícií. S tým súhlasím. V prvom rade musíme koordinovať európske konanie. Musíme minimalizovať dopad na eh, dlhy a teda na zadlženie a deficit. Musíme správne využiť rozpočet, aby sme z neho získali viac, aby sme z toho európskeho rozpočtu viac vyťažili a budem veľmi úzko spolupracovať s Kristalinou. Musíme zvýšiť úveru kapacitu EIB, ale aj národné takéto banky mm, a iné európske finančné nástroje musia byť zapojené. Chcem spolu s predsedom Junckerom e, pozvodiť členské štáty, aby viac investovali do budúcnosti. Je to veľmi dôležité pre ich budúcnosť, ale zároveň to bude stimulovať aj európsku ekonomiku. A potom e, sú tu e, opatrenia na stranu ponuky, teda e, napríklad musíme e, dokončiť smernicu o službách, ktorá musí naozaj fungovať. Musí to byť taký komplexný balík tej digitálnej ekonomike. Ďakujem pekne. No a nasleduje case Wimburn. Ďakujem, vítajte pán eh, dezignovaný komisár, ten 300 miliardový investičný plán, ktorý spomínal pán Kanenič, to je asi jedno z najdôležitejších úloh, eh, ktorú máte ako vicepredseda a eh, podpredseda, ale trošku sa obávam, aby neboli tie fondy zamerané na tie sektory, kde nie je možné investovať zo súkromného sektoru, kde sa nepodarilo získať tie investície zo súkromného sektoru. Takže v kontexte toho pilotného projektu, tie projektové body EIB, parlament žiada o to, aby sa urobila štúdia, ktorá porovnáva, porovná e, náklady na financovanie e, verejné súkromné, aby sme e, vlastne neboli v takej neferovej súťaži s tým súkromným sektorom. Máte nejaký plán, ako v tejto veci verejné versus súkromné postupovať? Zaviažete sa k tomu, že využijete tieto fondy aj zo súkromného sektoru všade, kde to bude možné a ako posúdite výsledky e, teda počet pracových príležitostí, budú sa posudzovať napríklad aj na e, kapitálové náklady na tieto investície? Thank you very much. Mrs. Ďakujem, e, pani Swinburne. Súhlasím s tým, čo ste povedali, že verejné investície by nemali vytláčať súkromné investície, To je jeden z našich eh, zásadných cieľov, pretože by nemalo veľký zmysel využívať peniaze daňových poplatníkov, ak by verejné prostriedky prichádzali na takýto projekt. Takže eh, chcem vyzvinúť to, čo sa udialo v predchádzajúcom období. Teda bola tu snaha zabezpečiť, že Všetky financie z verejnej strany, z verejného sektoru by sa mali vyžiť ako katalizátor pre súkromné investície. To je naša snaha. Pretože nám chýbajú verejné prostriedky, musíme inteligentne využiť napríklad európsky rozpočet. aby sme e, uvoľnili verejné prostriedky, aby ale aj viac súkromných prostriedkov prišlo na podporu našich projektov. Trh sa niekedy veľmi váhavo stáva, e, stavia ku komplexným dlhodobým projektom. A preto si myslím, že verejné prostriedky sú potrebné, pretože súkromný sektor nie je ochotný zobrať na seba všetky riziká vo veľkých projektoch. som si istý a viem, že v Európskej investičnej banke je obrovské know-how. Veľmi dobre vedia, kde sú limity. A ako je možné čo najlepšie využiť eh, tú úverovú kapacitu. Takže mm, určite vy ako europoslanci máte veľké skúsenosti v týchto témach a môžeme sa spolu pokosiť nájsť a najlepšie spôsoby, ako využijeme e, peniaze daňových poplatníkov, teda aby sme pritiahli aj súkromné prosiedky. Ďakujem. Ďak- ďalším rečníkom Ramon Tremon za sa Alde. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte, pán Katajnen, tu som. Vítajte opäť v parlamente. Vo svojich písomných odpovediach ste veľkú váhu prikladali investič- budúcemu investičnému balíku a myslím, že mnohí z nás s vami budú súhlasiť. Avšak investície len pre investície to je chyba. Máme v EÚ príklady letisk, kde nie sú lietadlá, kde sú cesty bez dopravy a vysokorýchlostné vlaky, ktoré e, vedú nikam. A v niektorých členských štátoch e, to takto ešte čiastočne pokračuje. Pán Katajnen, ako zabezpečíte, že projekty, ktoré budú vybraté do toho budúceho investičného balíka, majú skutočne európsky prínos, že to bude prínosom pre európsku konkurencieschopnosť a rast. Dajte nám trošku konkrétnejšie odpovede. Možno, e, teda ak vás máme podporiť, e, musíte sa s nami podeliť o konkrétnejšie detaily. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Tremoza. Vaša otázka sa týkala toho, ako by sme mohli využiť efektívnejšie verejné prostriedky, aby sme neplýtvali verejnými prostriedkami na projekty, ktoré nikomu nepomáhajú. Ja vždy hovorím o peniazoch daňových poplatníkov, pretože niekto možno má takú predstavu, že európske peniaze to je niečo, čo príde z nejakej čiernej diery. Ale to je vlastne, to sú peniaze z vrecak našich občanov a preto ich treba čo najefektívnejšie využívať, aby vždy, keď ideme ehm, za hranice, vidíme letisko, diálnicu, o ktorých vieme, že boli čiastočne financované z peniazí daných poplatníkov, aby nás to naplňalo hrdosťou. Takže komisia a EÚ vo všeobecnosti e, sa určite poučila z minulosti. Máme dobré príklady zlých príkladov. A preto bude vždy potrebná veľmi podrobná dopadová štúdia, analýza nákladov a prínosov predtým, než sa pristúpi k veľkým projektom. A to preto, že musím byť e, férový voči daňovým poplatníkom. Jedna z konkrétnych vecí, ktoré teraz pripravujeme, je, že musíme veľmi pozretne vyberať projekty, musíme sa pozrieť na to, ako členské štáty e, konajú, ako teda aký je výnos z tých investovaných európskych peňazí. Čiže musí to byť všetko od samého počiatku veľmi dobre naplánované, aby sme sa vyhli chybám, ktoré sme žiaľ v minulosti videli. Ďakujem. Ďalším rečníkom Dimitris Papadimulis za GUE NGL. Vážený pán Katajnen, dobrý deň. Z Grécka, z GUE Európska centrálna banka ohlásila kvantitatívne uvoľňovacie opatrenia napriek tomu, že Bundesbanka bola proti. Súhlasíte s tými opatreniami, ktoré pán Draghi ohlasil, alebo ste na strane Bundesbanky? Pán Juncker navrhuje, aby 100 miliard eur, ktoré sú dnes ESM, boli dané na opätovnú stimuláciu ekonomiky. Pán Šojble napísal v Špigli článok proti tomu, na ktorej strane ste vy v roku 2012, keď ste boli premiérom vo Fínsku. Tak vy sám zo všetkých krajín EÚ ste požiadali extra záruky od Grécka za, na tých 900 miliónov eur boli ste, teda boli ste vy jediní, kto mal pravdu a všetci ostatní sa milili. Toto je solidarita, ktorú budete preukazovať ako podpredseda komisie? Thank you very much. Ďakujem pekne. Pán Papadimulis. Ja by som sa radšej teda neviadroval k politike e ECB, aj keby som možno chcel, ale e, som spokojný s tým, čo ECB urobila. Musíme zabezpečiť, aby Európa bola dôveryhodná. Aj po tej situácii, keď sa robili tie e, zaťažové testy bank. Musíme mať teda taký ochranný, takú nejakú ochrannú stenu, aby sa Európa dokázala brániť pred neočakávanými zlyhaniami bank. Potrebujeme taký firewall. A aby sme teda nespotrebovali všetky peniaze predtým, než budú potrebné niekde inde. Hovorili ste tiež o tej otázke pri Eh, tej, tej zabezpeky. My sme teda už akceptovali, ehm, na, moja krajina sa už eh, podielala na finančných balíkoch pre Grécko a Írsko. Ja som vystupoval v prospech eh, balíka na podporu Portugalsku. Mali sme voľby a opozičné strany, napríklad sociálni demokrati, oni slupovali svojim voličom, že ak vytvoria vládu, tak budú žiadať o zábezpeky. A to je pravda. E, po voľbách sme urobili kompromis, kde sme teda nežiadali od Portugalska zábezpeku, pretože to bola naša požiadavka. A potom sme sa rozhodli, že ak sa využije F, ESFF, tak e, e, môžeme žiadať tie zabezpeky Mysleli sme si, že sa tento systém nikdy nevyužije, pretože sme vedeli, že mm, tu bude ESM. Ďakujem. Rainer Butikofer, ITRE. Dobrý deň, pán dezignovaný podpredseda. Čo sa týka Európskeho investičného plánu, chcel by som sa pýtať, či som vás správne pochopil, že musíme uh, ukončiť pomilenú dominantnosť e, úspornej politiky v Európe? Aké zdroje z akých zdrojov majú prichádzať tie nové e, investičné prostriedky, alebo nemajú prísť z verejných zdrojov? Koľko ďalších investícií e, z verejných zdrojov by ste považovali za potrebné a akú úlohu zohrávajú efektívne technológie, napríklad na prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku, zelený rast v kontexte investičného plánu. Ďakujem. Ďakujem, pán Butikofer. Teda vaša otázka bola o tom, že odkiaľ majú prísť nové verejné prostriedky, koľko potrebujeme verejných nových prostriedkov a akú úlohu zohrajú teda nové technológie e, pri tvorbe pracovných príležitostí. V prvom rade chcem veľmi jasne povedať, že členské štáty EÚ opätovne zisk nadobudli dôveru a mnohé krajiny ktoré pred pár rokmi boli v takej rizikovej pozícii, sa momentálne vrátili na trh. Takže ja chcem zabezpečiť, aby Európa vyjadrila svoju silu zvládať e, hospodárskú politiku a vyhnúť sa situácii, v ktorej výkonnosť e, jedného, dvoch, troch, piatich členských štátov spôsobí problémy ostatným. Takže musíme pokračovať v zodpovednej fiskálnej politike, ale zároveň potrebujeme viac zdrojov na investície. Vedel by som si predstaviť, že väčšina z nich v nadchádzajúcich troch až desiatich rokoch príde zo súkromného sektora, ale potrebujeme aj e, investície z verejného sektora. Ďalšie peniaze by mali prísť z koordinovaných európskych aktivít na minimalizáciu verejného deficitu a zadlženia. A takisto malo by to byť z krajín, ktoré majú prebytok v bilancii bežného účtu. Tie, ktoré nemajú prebytok, by mali prioritizovať eh, verejné výdavky tak, aby investovali do výskumu a vývoja, čo je predpokladom vytvorenia novej eh, ekonomiky, napríklad tie zelené technológie. Potrebujeme tiež lepší jednotný trh, aby sme povzbudili e, príchod zelených technológií na trh, aby, sme, aby nahradili tie znečistujúce technológie. green, next... Ďakujem. A teraz Stephen Wolf za EFTD. Dobrý deň. Ja som, moje meno je Flynn, zastupujem Stevena, ktorý tu nemôže teraz byť. Mám otázku. Pán Katajnen, povedali ste písomných odpovediach, že potrebujeme eh, reaktívnejší, otvorený, inkluzívnejší trh práce v rámci členských štátov alebo medzi nimi. A náš premiér Cameron povedal, že zavedie obmedzenia na voľný pohyb. To má byť podmienka preto, aby Spojené kráľovstvo bolo naďalej členom EÚ. Je to podmienka podpory členstva UK v EÚ. Ďakujem veľmi pekne, pán e, kolega. Myslím si, že voľný pohyb, pohyb ľudí je kľúčovou hodnotou pre ľudí. Je to jedna zo základných hodnot EÚ, takže ja chcem naozaj obhajovať túto hodnotu. A súravne, súhlas, súčasne súhlasím s tým, čo povedal predseda Juncker. Aj Marian Tyson to povedala veľmi zretelne. Veľmi jasne sa vyslovila za vozný pohyb. A musíme sa ale postarať o to, aby sa nevyskytovalo správanie, ktoré porušuje e, ten dobrý úmysel, ktorý sa skrýva za zásadou voľného pohybu ľudí Takže ja viem, že sa už teraz vykonávajú určité prípravné práce na úrovni pracovnej skupiny, ktorých cieľom je identifikovať skutočné problémy, pre ktorými stoja niektoré naše členské štáty, keď, pretože my si nemôžeme dovoliť stratiť dôveru našich občanov keď obhajujeme naše základné hodnoty, ako je napríklad sloboda pohybu osôb, ak sú tam určité negatívne prvky, zneužívajúce prvky, tak to musíme napraviť. A ja očakávam, že Spojené kráľovstvo bude dobrým partnerom, ktoré bude hájiť naše základné hodnoty a budúcnosti. Ďakujem a teraz Barbara Kapel za nezaradených. Vážený pán predseda, pán kandidát, posledné roky ukázali, že krajiny, ktoré majú podobný vysoký podiel priemyselnej výroby na hrubom domácom produkte, lepšie prežili krízu ako iné krajiny. A vidíme ale, že 3,5 milióna pracovných miest sa napriek tomu v Európe stratilo. Preto komisia v roku 2012 formulovala cieľ zvýšiť podiel priemyslu do roku 2020 na 20 Tento trend ale nenastal, ide opačný trend vidíme počet ľudí v priemysle, ktorý kresol na 5, o 5, e, e, o na 5, o 5,1 po 16% v roku 2011. Vidíme napríklad mnohé podniky ako rakúsky podnik Štál e, Alpine v Rakúsku e, presťahováva svoju výrobu do Ameriky, do USA. Európska rada bude teraz formulovať ciele do roku 2030 a preto sa chcem spýtať, ako si myslíte, že by mala postupovať reindustrializácia v Európe? Ako by sa mala merať v rámci cieľov 2030? A ako chcete udržateľne zabezpečiť e, znovu spriemyslovňovanie Európy? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Kepel, za vašu otázku. Ja viem veľmi dobre, o čom hovoríte. Ja som z krajiny, ktorá bola vždy orientovaná na vývoz. Náš, ša, so, náš sociálny štát vychádza alebo je postavený na príjmoch, ktoré môže Fínsko získať zo zahraničného obchodu a preto je konkurencieschopnosť najlepším priateľom sociálneho štátu. Krajina, kde verejnosť alebo kde, po, kde je podiel štátneho sektora viac ako 50 nemôže mať e, sociálny model bez toho, že by bola inak úspešná. Takže ja viem presne, o čom hovoríte. Náš e, zvolený predseda povedal, že e, nemôžeme sa zamerať len na nové služby, aj dneska je veľmi ťažké povedať, že kde je tá hranica medzi priemyselnou výrobou a službami. Máme mnoho firiem, ktoré sú tradičné priemyselné firmy, ale pritom najväčší podiel príjmu majú zo služieb. Takže ja by som sa chcel zamerať na výskum a vývoj, pretože to je jedna z ciest, ako vytvárať nové miesta a tradičné priemyselné odvetvia sa musia znovu objaviť, zmodernizovať. Musíme mať lepší jednotný trh napríklad pre obnoviteľné energie. My potrebujeme spravodlivé dohody o voľnom obchode s ostatnými časťami sveta, potrebujeme aj kohéziu, pretože si nemôžeme dovoriť stratiť jedinú dušu. My potrebujeme vysoko kvalifikovanú pracovnú silu, takže konkurencieschopnosť je naozaj veľká výzva a môžeme to spraviť veľa nielen na európskej, ale aj vnútroštátnej úrovni. A teraz ďalším rečníkom je Pablo Zadiadigekan. Ďakujem veľmi pekne. E, pán predseda, pán kandidát, ďakujem za to, čo ste povedali. A mám teraz dve otázky. Prvá otázka sa týka koordinácie. Jeden z problémov, ktorý obmedzuje rast, je nedostatok úverov v niektorých členských štátoch. A to môže byť e, vyvolané, povedzme, situáciou E, na kapitálových trhoch. To a potom niektoré štáty sú možno nie dostatočne ambiciozne v svojich uh, plánoch. To by spadalo pod komisára Moskovisiho a to predchádzajúce kandidáta Hilla. Takže ako je to možné, že tak, takže tieto dve portfólia nie sú pod vašou správou, správou, budúcou správou, a majú majú e, dopad na rast. Takže čo ešte konkrétneho by ste chceli urobiť na podporu konkurencieschopnosti? Jedna z možností zlepšenia možnosti rastu je zlepšenie našej konkurencieschopnosti. Ďakujem veľmi pekne, pán Bidegaň. Vy sa pýtate, ako budem koordinovať rast s ďalšími komisármi, aby som zlepšil konkurencieschopnosť a rast. A čo sú prvky konkurencieschopnosti? Ja by som začal tou druhou otázkou. V prvom rade e, sú to investície do vzdelávania výskumu. Potom potrebujeme e, prostredie, ktoré je priaznivé pre rast, napríklad primeraná úroveň zdaňovania. My sme reformovali daňový systém spolu s liberálmi, e, so socialistami zelenými a znížili sme daň daň z príjmu obchodných spoločností o 6 a zvýšili sme daň z dividend. Takže predtým boli firmy veľmi zdaňované, ale ak peniaze necháte teraz firmám, tak došlo k stimulovaniu do investícií. A potom kohezia, to je jedna zo súčastí e, súdržnosti. A teraz k mojej koordinačnej úlohe. Hovoril som s Pierom aj s Jonatanom o tom, že čo bude ten prvý moment, keď nás Európsky parlament potvrdí, že čo by sme mali hneď začať robiť a máme plán, že buď rozdelíme projekty napríklad na infraštruktúru, alebo tie veci, ktoré treba urobiť vo, na finančných trhoch, alebo ako, pritiahnu, e, ako doplniť EIB. Čiže identifikovali sme opatrenia, požiadali sme ďalších komisárov, aby prišli k nami, za nami k stolu a rozdelili sme si zodpovednosti a koordinujeme naše spoločné úsilie od samého začiatku. Nie tak ako predtým, že niekto niečo pripravuje a potom sa o tom informuje na kolegiu. Nie, hneď od začiatku koordinujeme. Preto náš balík nie je stále hotový, lebo sme ešte nemali možnosť všetky detaily prerokovať, ale nebude to tak dlho trvať. Ďakujem veľmi pekne a teraz Eliza Ferreira. Pán Katajnen, dôležitejšie než slova sú činy. A vy ste známi, že ako minister financí aj premiér Fínska ste boli jedni zo silnejších obhajcov úsporných opatrení. E, zaujali ste morálne stanovisko, že e, e, tí, čo páchajú e, zločiny, priestupky, majú za to aj trpieť. Poznáme situáciu Španielska. Grécko si muselo požičať, aby splnilo vaše požiadavky. A e, takže ste bojovali za rozšírenie SEM a tu v júli v Ekone ste hovorili, že investícia rast budú výsledkom úsporných opatrení. Povedali ste, že to je jediná možnosť pre investorov a že len takto sa dá fungovať. Teraz navrhujete stimuly na investície. Prečo? Takže odkiaľ prídu tieto peniaze? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pani Ferreira. Musíme znížiť e, dlh, aby sme mohli rásť. A musíme rásť, aby sme znížili dlh. To je to, čo povedal Pier Moskovici minulý týždeň. Ja s ním súhlasím. Krajiny, a najmä obyvatelia mnohých krajín, obetovali veľa v posledných rokoch a vlády boli medzi mlinskými kameňmi, keď obhajovali svoju dôveryhodnosť a keď bojovali o to, aby znovu získali dôveru. Dôvera je predpokladom pre tvorbu pracovných miest a lákanie súkromných investícií. Takže, ako som povedal, teraz sme získali znovu sme ju späť získali, tú dôveru. A teraz musíme, e, ja použijem také slova, zautočiť na budúcnosť. To znamená, že musíme mobilizovať všetky verejné zdroje na európskej a vnútroštátnej úrovni na nové investície, aby sme vytvorili nové pracovné miesta pre občanov a potrebujeme, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť Európy a to dosiahneme opatreniami tiež na európskej aj vnútroštátnej úrovni, aby naše MSP dostali viac príležitostí na predaj svojich výrobkov a služieb. Takže pre mňa to nie je čierno-biela otázka, že či potrebujeme nejakú zodpovednú fiskálnu politiku alebo rast. Nie, oni sa navzájom doplňajú. A ja sa snažím vždy zamerať na to, čo nás spája, a nie to, čo nás rozdeluje, pretože ja som presvedčený, že naši ľudia očakávajú dobrú spoluprácu všetkých politických strán, aby sme našli najlepšie riešenia, najpraktickejšie opatrenia na posilnenie investícií verejných aj súkromných. A teraz uh, Dávam slovo Marite z Brunko. Takže prosím, ticho, teraz dostane slovo Ulrike Trebesius z SCR. Vážený pán Katajnen, podľa vašich písomných otázok odpovedí by ste sa chceli angažovať za to, aby sa nezamestnanosť v eurozóne znížila tým, že zvýšite mobilitu pracovníkov. Chcem sa spýtať, ako si predstavuje EÚ v budúcnosti migráciu mladých, dobre vzdelaných ľudí z južnej a východnej Európy. Ako sa so vidíte? Nehrozí tu brain drain z týchto krajín? A potom, ako majú tieto krajiny, keď im uniknú mozgy, znovu obnoviť svoju konkurencieschopnosť a ekonomiku? A ako majú pristupovať k tomu krajiny, ktoré sú cieľovými krajinami tohto úniku mozgu? Ako e, budeme riešiť rôzne vzdelávacie normy a e, vysvedčenia zo škôl? Dojde k ďalšej harmonizácii? Budú rovnocenné? a podobne ako pri boloňskej reforme dojde k ďalšiemu znižovaniu úrovne, napríklad zrušeniu úspešného nemeckého diplomu, ako to bolo pri tomto procese. Takže ako si to predstavujete? Ďakujem. Pani Trebesiu Sisus. Poznám niekoľko kolegov, priateľov z Južnej Európy, ktorí museli odísť zo svojej vlasti dočasne, pretože tam nemali prácu. A v takomto zmysle voľný pohyb ľudí je smutný, pretože ste prinútení odísť zo svojej vlasti, aj keď nechcete ale súčasne je tu príležitosť nájsť prácu na inej čas- v inej časti Európy. Takže to nie je čiernobiela otázka, ale ja rozumiem presne tomu, čo hovoríte. Hovoríme o úniku mozgov, ktorý môže vytvárať problémy v tých krajinách, kde mladí vzdelaní ľudia odchádzajú. Takže potrebujeme pracovať na rôznych úrovniach, aby sme riešili nezamestnanosť mládeže. Záruka mládeže Youth Guarantee, to si veľmi vážim, je, fakt mi na tom záleží. A je to dobrý nástroj, ktorý umožní progresívne zrýchľovanie na európskej úrovni a súčasne sa musíme postarať o to, aby členské štáty využívali tento nástroj na vnútroštátnej úrovni. Prvýkrát sme použili, vytvorili Youth Guarantee v mojej vláde, takže som na to naozaj veľmi hrdý. To vám snad nemusím povedať, že sa to prevzalo na európskej úrovni a chcem sa poďakovať bývalým kolegom vo vláde, ktorí pracovali s týmto nástrojom. Ale spomínali ste aj príležitosť harmonizovať kvalitu vzdelávania. A to je tiež veľmi dôležité, to je naozaj ten predpoklad, aby vzdelanie z jednej krajiny uznali v druhej krajine. Takže to je jeden z tých konkrétnych nástrojov, ktorý by sme mohli použiť v rámci konkrétnych odporúčaní pre krajiny. Ďakujem. A teraz Marian Harking za ALDE. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán kandidát, vítam vás. Včera sa ro- sme dostali prehľad sociálnej situácii a zamestnanosti a videli sme, že došlo k rastu disponibilného príjmu rodín a Nemecko, ktoré sa považuje za motor, povedalo, že e, musí revidovať HDP smerom nadol na roky 2014 a 2015 Predtým ste hovorili o ponuka dopite, ale dopyt je veľmi malý. Nie je tu žiadaná nádej, že by sa oživil v blízkom časovom období. IMF má výhľad, kde e, podporuje veľké verejné investičné výdaje tam, kde je vysoká nezamestnanosť, pretože to považuje za lepší spôsob, ako si brať požičky a zvyšovať dane. Vy ste dnes dopoludnia hovorili o investíciách bez toho, aby vznikol nový dlh. Takže ako? Ako dokážeme mobilizovať tieto investície? Ako vytvoríme verejné investície bez dlhu? A vy ste hovorili o raste a investíciách, ale to je vždy ako tá otázka sliepka či vajce. Čo je prvé? Ďakujem pekne, pani Harkin. Hovoríte, že je to ako so slivkova s vajcom. Myslím, že najskôr musíme vytvoriť stabilitu a potom potrebujeme investície. A aspoň ja chápem takto pôvod rastu. Ďalšie verejné prostriedky k investíciám môžu prísť z rôznych zdrojov predovšetkým krajiny, ktoré majú prebytok verejného. Už tu môžu investovať viac do svojej budúcnosti a tým budú stimulovať ekonomiku celej EÚ. E, tiež musíme e, prijať koordinované kroky na úrovni celej EÚ. Máme už tým skúsenosti, tak aby verejné investície neprinášali deficit a dlh, pretože prehlbujúci sa dlh môže ohroziť e, našu hospodárskú obnovu. Ja by som e, nechcel, aby sme išli do rizika v tom, že naša obnova by bola ohrozená len preto, že by bol príliš e, veľký verejný dlh. Ďalej môžeme v plnej miere využívať rozpočet, tak ako povedala Kristalina minulý týždeň. Ak nebudeme využívať multiplikátory, ak nebudeme lepšie využívať eh, rozpočet, eh, nebudeme vedieť, čo môžeme vlastne dosiahnuť. Ale ak zefektívnime naše využívanie rozpočtu, tak získame naozaj viac. A tu budeme podporovať aj podporu Európskeho parlamentu. Ehm, tiež musíme byť veľmi ehm, pevní na úrovni členských štátov. Ehm, a spoločne všetky tri inštitúcie Musíme presvedčiť členské štáty, že potrebujeme síce viac verejných investícií, ale lepšie v živote európsky rozpočet taktiež. A ďalej, čo sa týka um, úverovej kapacity Európskej investičnej banky, toto musíme zvýšiť a tiež využívať ďalšie finančné nástroje, ako napríklad EIF alebo uh, Národné promočné banky. Ďakujeme. Teraz nasleduje pani Harkinta už práve položila svoju otázku a nasleduje po nej pán Miguel Viegas pani Gue. Vážny pán Katajnen, veľmi na mňa zapôsobilo vaše úvodné slovo. V Portugalsku máme podobný prípad. Pán Durao Barroso radšej odišiel vyššie do vedenia Európskej komisie a nechal, ponechal Portugalsko svojmu osudu teda nie je nám cudzí takýto scenár. Chcem upozorniť e, však e, na niekoľko e, skutočností. Faktom je, že krajiny s najvyššou úrovňou verejných výdavkov dokážu najviac, najlepšie čeliť kríze a tiež majú najspravodlivejšie rozdelené bohatstvo. Viete, o čom hovorím. Fínsko má a predsa jednu z najvyšších úrovní verejných výdavkov v Európe. E, chcem sa vás teda opýtať, či sa bude držať svojho presvedčenia, či budeme postupovať modelom, ktorý ničí sociálny štát, ktorý koncentruje bohatstvo e, do e, mála rúk, alebo sa budeme snažiť o niečo iné, tak aby sme podporovali mzdy a neznižovali daň z príjmu právnických osôb, nebolo by vhodnejšie e, zdaňovať transakcie na burze? Pán Biegas, ďakujem za vašu otázku. E, týkala sa toho, či by sme mali mať stabilnejšie rozdelenie príjmu a či by sme mali zvýšiť mzdy namiesto miesto znižovania eh, dane z príjmu právnických osôb. Napríklad ja eh, pochádzam z jednej z najinkluzívnejších sociálnych spoločností vo svete a mám takéto predstavy o tom, ako by mali veci fungovať. V našej spoločnosti rovnosť medzi ľuďmi je naozaj kľúčová hodnota. A taktiež vo Fínsku ani jedna politická strana nie je proti základnej myšlienke sociálneho štátu. Už som sa vyjadril, že podľa môjho eh, vedomia, neznamená to, že sa všetci zhodneme, ale podľa mojich skúseností najsilnejším partnerom inkluzívnej eh, sociálnej spoločnosti je globálna konkurencieschopnosť. Pretože v krajine, kde je 500 miliónov obyvateľov, kde verejný sektor predstavuje viac ako polovičnú úlohu v celkovej ekonomike, Krajina si nemôže dovoliť mať jeden z najkvalitnejších systémov vzdelávania a najinkluzívnejší sociálny štát, ak by nebola jedna z najkonkurencieschopnejších vo svete. Teda potrebujeme peniaze zvonku. Ja dúfam, že európsky sociálny model a sociálna trhová ekonomika bude založená na kvalitných pracovných miestach, na vysokej úrovni vzdelávania, investíciách do výskumu a vývoja a tiež bude založená na flexibilnom otvorenom vnútornom trhu, ktorý bude ponúkať príležitosti aj tradičným druhom priemyslu, ale aj startupom. E, Jean Lambert, mene zelených. Ďakujem. Veľmi ma potešilo vaše vyjadrenie v úvode, že ste spomenuli e, otázky klímy a obnoviteľných zdrojov energie, pretože domnívame, že vaše portfólio má veľké nedostatky v tomto smere a nezohľadňuje skutočnosť, že kríza, finančná kríza klímy dlhova sa nedajú riešiť e, samostatne. Stratégia 2020 e, už uznáva, že je potrebné prejsť k ekologickej forme ekonomiky a taktiež je to dôležité z hľadiska rozvoja zručnosti vytvorenia pracovných miest na miestnej úrovni a tiež e, dôveryhodnosť investorov. Teda, aké kroky chcete prijať na to, aby ste propagovali tento zelený prerod na komisii, na rade, a dialogu so sociálnymi partnermi, tak aby sme naozaj zaznamenali pokrok a nielen e, pekné slova na kúsku papiera. Ďakujem, pani Lambert. Je mnoho krokov, ktoré sa dajú prijať. Každý Mám svoje vlastné obľúbené témy. Mojou e, sú recyklované obnoviteľné e, zdroje energie. A na tie sa budeme zameriavať. Musím povedať, že nie som príliš naplnený optimizmom, keď sa pozerám na návrhy z rôznych e, zelených daní ktoré navrhla komisia pre tri členské štáty, nie sú príliš ochotné využívať najúčinnejšie nástroje na presadzovanie obnoviteľných zdrojov energie a stimulovať eh, tie najčistejšie, najekologickejšie technológie. Budem však pracovať spolu s Pierom a aj eh, s ostatnými komisármi, ktorí budú mať na starosti tieto oblasti, pretože Ja som sa vytvoril systém e, daní z emisí a začalo to fungovať od prvého dňa. E, postupne sa prejavilo znižovanie emisí, taktiež sme podobný systém zdaňovania preniesli aj na danie z motorových vozidel. To je len jedna z mnohých tém. Systém ETS a jeho reforma je e, zrejme jedna z najvplyvnejších e, rozhodne to je na programe komisie. Ďakujeme. Patrik O'Flynn z strany EFDD, nech sa páči. E, ďakujem, pán Katajnen. Kandidát na komisára Hill nechcel hovoriť o ochrane legitimných záujmov City v Londýne vy, ako by sa zúšla ich šéf, môžete uznať, že je výhoda Európskej únie, že má e, Svetové finančné centrum e, vo svojich e, zemepisných šírach, ktoré teda boli by ste za to, aby sa diverzifikoval sektor finančných služieb, že by sa mohlo vytvoriť ďalšie centrum ako napríklad Frankfurt, aby sa rozrástli, aby sa obmedzila dominancia Londýna? Ďakujem. Ja považujem za najdôležitejšie to, aby sme dokázali diverzifikovať eh, naše kapitálové trhy tak, že peniaze pôjdu tam, kde sú naozaj najpotrebnejšie. Mm, podľa mňa tu nejde o zemepisy. Ja som veľmi rád, keď bude eh, sa rozrastať Londýn, Paríž či Frankfurt ako centra finančných trhov ale najnaliehavejšie potrebujeme lepšie fungujúcu úniu kapitálových trhov. To bude zahrnať rôzne otázky, pričom základom je, aby sme umožnili e, voľnejší tok kapitálu z krajiny do krajiny a aby sme vytvorili lepšie finančné nástroje, najmä pre malé stredné podniky. ak začne komisia čoskoro e, pracovať a keď budem potvrdený e, aj ja, aj kolega Jonathan Hill, musíme vyvinúť štandardy, e, vysokokvalitnej štandardizácie, tak a sekuritizácie, tak aby sme mohli využiť tento nástroj na posilnenie možnosti malých podnikov získať financovanie pre svoje podnikanie a ďalšou otázkou sú e, dôveryhodné štandardy pre hodnot- úverové hodnotenie malých stredných podnikov. Aj tu chceme pomôcť malým a stredným podnikom a po tretie zjednodušiť e, rozvoj európskych e, trhov pre uvádzanie výrobkov na trh. Teda, ako som už povedal, tu nejde o zemepisný pôvod daného miesta. Ide tu o konkrétne zmeny na to, aby sme pomohli našim podnikom získať financovanie, ktoré potrebujú na vytváranie pracovných miest. Ďakujeme pekne, pán eh, Nikolas Bej za nezaradených. Nech sa páči. Pán komisár, fungovanie a politická orientácia európskych inštitúcií momentálne naznačujú, že EÚ je dnes oslepená nejakým integrizmom a voľnou, voľnými výmenami pred teda v čase, keď bola e, prijatá Amsterdamská zmluva, e, vlastne zrušil sa článok z rímskej zmluvy, ktorý hovorí o tom, že rozvoj prirodzený, teda je tam národná, e, prirodzená preferencia medzi národnými, čas, medzi národnými štátmi. Čiže otázka je, či chcete opäť vrátiť zmysel budovaniu Európy. A myslím, že nemôžeme sledovať cieľ Európskeho parlamentu, ale ide skôr o to, aby sme zabranili nejakému zhoršovaniu situácie zamestnancov na našom kontinente. Takže, pán komisár, otázka je, že prečo by sme sa nemusel, nemohli inšpirovať aj opatreniami, ktoré sa napríklad osvedčili e, napríklad v USA, prečo by sme nemohli mať e, taký act by European, ako mal Roosevelt by American, e, pretože nemôžeme rivalizovať s konkurencieschopnosťou e, v oblasti platov ako krajín, ako je Čína a tak ďalej. No a potom sú naše, e, náš priemysel, naše pracovné miesta ohrozené. E, E, zahraničnou splatovou konkurenciou. I agree with you. Ďakujem, súhlasím s vami v tom, že nemôžeme konkurovať Číne úrovňou našich miest. Sú aj ďalšie krajiny na svete, kde úroveň miest a sociálnej ochrany je mnoho nižšie, ako priemerne v Európe a s nimi naozaj nemôžeme súťažiť, nemôžeme im konkurovať, ani sa o to nemôžeme pokúšať tým, že by sme znížili e, naše štandardy, e, že by sme znížili e, naše mzdy. Európsky sociálny model je založený na úplne iných princípoch. Vychádza z princípu rovnakých príležitostí pre všetkých tiež e, vychádza z vysoko e, kvalitnej pracovnej sily, pretože e, chceme mať pridanú hodnotu, tiež vychádza zo vzdelávania, a z výskumu, pretože potrebujeme túto pridanú hodnotu. Ukrajiny. niektoré sú natoľko sofistikované, že nemôžeme mať dostatok financovania tým, že budeme produkovať vo veľkých množstvách alebo že znižíme na najnižšiu možnú úroveň mzdy. To nie. E, náš e, druh e, trhovej ekonomiky vychádza z bezpečnosti našich ľudí aj pracovníkov. A na tomto musíme postaviť našu konkrétnu schopnosť. Myslím, že by sme stratili viac, ak by sme nemali spravodlivú dohodu z USA o voľnom obchode. A Naopak, získali by sme pracovné miesta, a tie kvalitné, a aj hospodársky rast a daňové príjmy, ak by sme e, vyrokovali spravodlivú obchodnú dohodu z USA. Ďakujem. Teraz David Kasa v mene PP. E Ďakujem, pani predsednička, vážený pán komisár, teda budúci v minulosti politika úspor bola nástrojom, ako čeliť kríze v Európe. V súčasnosti sme svedkami e, ďalšieho rozvoja. Potrebujeme novú formu politiky pre investície a preto chceme vyjadriť nádej, že táto politika dokáže získať podporu tu v parlamente od všetkých politických skupín. Počuli sme od vás o e, investičnom balíčku 300 e, miliard eur. Ak to bude schválené. Komisia nám bude musieť povedať, e, ktoré priority s tým budú spojené a na čo presne sa použijú tieto peniaze. Chcem od vás počuť, um, aké to budú priority, ktoré prinesú hospodárske investície a ako môžeme vytvoriť e, ďalšie pracovné miesta, ktoré tak naliho potrebujeme. Thank you very much, Mr. Kasa. Ďakujem, pán Kasa. Čo sa týka priorít, musíme sa sústrediť aj na zvýšenie dopytu, aj na zvýšenie ponuky, pretože potrebujeme obe na to, aby sme eh, podporili súkromný sektor, aby investovala ďalej. Po druhé, musíme využívať eh, verejné zdroje čo najefektívnejšie a musíme tiež eh, preskúmate, či e, budeme schopní nájsť e, aj nové peniaze z verejných zdrojov. Ja som si istý, že sa nám to podarí, pretože toto bude potrebné na spustenie hospodárskeho rastu. E, tým, že využijeme efektívnejšie možnosti, ktoré nám ponúka rozpočet EÚ, ďalej, že využijeme nástroje verejného financovania lepšie ako v minulosti a tým, že podporíme členské štáty, najmä tie, ktoré majú prebytok aby investovali do výskumu a vývoja, do infraštruktúry. Chcem však zdôrazniť ešte niektoré ďalšie priority na strane um, ponuky, napríklad uh, sledovanie uplatňovania smernice o službách. A keď sa pozerám na náklady nefungovania Európy, toto je dokument, uh, ktorý nám jasne ukazuje, kam by sme mohli až posunúť našu úroveň s pracovnými miestami. Jednotný trh e, so službami, s pracovnými miestami, ďalej završenie jednotného trhu. E, sú to miliardové sumy, ktoré sú e, spojené s týmito možnosťami. Toto je naozaj príležitosť, ktorej sa musíme chopiť. Komisia bude musieť konať koordinovanie tak aby priniesla tie želané výsledky a na to bude potrebovať aj vašu podporu. Ja vôbec nie som pesimista v tomto smere. Musíme eh, jednoducho eh, zhromažiť to, čo nás spája, niečo nás rozdeľuje a spoločne sa zamyslieť nad ďalšími krokmi. Ďakujem pekne teraz Udo Bulman v mene SAD, vážený pán kandidát na komisára. Skutočné bestičné priestory v Európe predstavujú 200 miliard ročne. A pán Juncker a pán Katajnen, napokon aj vy hovoríte, že chceme spustiť investičný program, chceme vám prislúbiť investičný program po výške 300 miliard pre najbližšie roky. Konštatujem, že sú dve skupiny ľudí v ich reakciách. Jedni tvrdia, že je to e, celé na veľká fraška. Hovoríte to len preto, že chcete získať podporu Európskeho parlamentu, takisto pán Juncker. Nebude to žiadna realita, tak ako pak teraz tu pána Barosa. A potom sú tí, ktorí tvrdia, e, že sú proti členské štáty. E, sú proti ešte predtým, ako vedia, čo to presne bude. Chcem vám navrhnúť ešte pred eh, koncom roka predložte konkrétne návrhy eh, výborom, predložte svoj balíček, budete diskutovať s kolegami a budete žiadať o hlasovanie Európskeho parlamentu o tomto balíčku. Budete ochotní to takto urobiť, alebo nie? Spomenuli si viackrát európsky rozpočet, žiadate o našu pomoc. My sme ochotní vám ju ponúknuť. Ste ochotní eh, prijať tento návrh na hlasovanie tomto balíčku. Pre mňa by to bol naozaj veľmi dôležitý faktor v hodnotení budúcej komisie. Ďakujem, pán Bulman. Vaša otázka sa týkala toho, či eh, chcem podporovať vytvorenie pracovných miest iba preto, že som eh, Kandidát a chcem, aby ste ma podporili. Nie. E, ja som v politike už dosť veľa rokov a politiku robím pretože chcem zmeniť svet. Snažím sa o lepšie fungovanie Európy a to už dlhodobo a z rôznych pozícií, aj keď naša strana viedla v prieskumoch, rozhodol som sa odstúpiť z funkcie predsedu vlády, aby som sa stal komisárom pre vytváranie lepšej Európy. Toto bolo mojim cieľom eh, od začiatku a veľmi ochotne, ak parlament príjme, veľmi ochotne budem eh, spolupracovať veci investícií, pracovných miest a rastu s parlamentom. Ak budem potvrdený, budem sa snažiť zorganizovať eh, prácu komisárov a týmu, ktorý budem riadiť tak, aby sme mali priame reakcie parlamentu o tom, čo považujete za najefektívnejšie e, z hľadiska toho, ako by mal vyzerať tento balíček investícií. Zatiaľ sme to ešte nerobili, pretože nová komisia ešte nie je zostavená, ale podľa vašich rozhodnutí sa budem potom orientovať v mojej práci. Komisári a aj ja sa veľmi ochotne a radi budeme stretávať s zástupcami parlamentu, pretože vy prinášate veľmi eh, hodnotné a zemepisné rôzne rozličné názory. Pani predsednička, ešte mám 10 minút, ak sa nemýlim. Prosím, odpovedzte mi, eh, budete ochotní podrobiť ten investičný plán hlasovania v Európskom parlamente? Prosím, odpovedzte mi. Ak som to správne pochopil, otázka súvisela s rozpočtom. Nie som si si, čo som správne pochopil. Ja veľmi rád budem s Kristianinou Georgievou spolupracovať, aby sme spoločný rozpočet využili efektívnejšie, aby sme lepšie využili verejné zdroje na investície. Zároveň keď e, sem príde ten čerstvý impuls, nové peniaze, nové investície, musíme využiť peniaze daňových poplatníkov efektívnejšie, aby sme vytvorili čo najviac pracovných príležitostí. Ďakujem, slovo má Hans Olaf Henkel, ECR, nech sa páči. Pán Katajnen, v názve vášho, ehm, vašej funkcie je aj konkurencieschopnosť. Pred mnohými rokmi bol v Bruseli komisár Leon Britton, ktorý vždy si kladol jednu otázku, ako sa Európa stane konkurencieschopnou, hovoril hospodárskou súťažou. Ehm, keďže euro je v kríze, komisia ehm, sa zastáva presne opaku súťaže, zastáva sa harmonizácie. Komisár Andor presadzuje spoločný systém nezamestnanosti, teda poistenia v nezamestnanosti. Namiesto daňovej kom- súťaže komisia chce daňovú harmonizáciu, predseda Juncker chce eurobondy a, Európsku bank- a Európske bankovanie je nič iné než e, socializácia národného bankového rizika. To zo spoločenštenie národného bankového rizika. E, ja sa musím opýtať jednu e, jednoduchú otázku. Čo si myslíte, že táto harmonizácia urobí s konkurencieschopnosťou Európy v porovnaní so zvyškom sveta? Mr. Henkel, thank you very... Ďakujem, pán Henkel. Vaša otázka o tom, či sa tu vytvoria nejaké umelé štruktúry, ktoré nezlepšujú konkurencieschopnosť. Harmonizácia pre mňa je o tom, že sa na, e, teda uplatňujú rovnaké pravidlá, rovnaké podmienky. Čiže musíme mať e, také rovné hracie pole, ale harmonizácia zároveň neznamená, že je tu jedno riešenie pre všetkých. A ako európsky lídry, ktorí priamajú rozhodnutia, e, musíme sa zamyslieť nad tým, kde je potrebná viac harmonizácia, ktoré sú oblasti, kde nepotrebujeme viac harmonizácie. Je to aj otázka subsidiarity. E, takže myslím, že je množstvo otázok, e, kde je potrebné viac harmonizovať politiku. Napríklad jednotný trh s digitálnym obsahom alebo energiami, alebo veľmi striktná implementácia smernice o službách. To sú opatrenia, v ktorých je potrebná väčšia harmonizácia. Ale zároveň sú tu mnohé oblasti, e, kde je lepšie fungovať na lokálnej alebo národnej úrovni, pretože je to tak efektívnejšie a nebude to mať nejaké škodlivé vedľajšie účinky na celú Európu. Ďakujem. Dominik Rike za ALDE. Nech sa páči, máte slovo. Pán dezignovaný komisár, potreby financovania infraštruktúry v Európe boli komisiou odhadnuté na uh, eh, 1000 miliard eur na nadchádzajúcich rokoch. Rozpočet je uh, obmedzený, štruktúrne deficity v platbách. Tento mechanizmus prepojenia Európy dostal len 33 miliónov eur a rozpočty sú obmedzené, súkromný kapitál nemá stimuly investovať do infraštruktúry. Takže všetci si kladú otázku, kde je tých 300 miliard pána Junkera? A ja mám dve presné otázky. Poprvé, boli by ste za nejaký povinný európsky fond, ktorý bol výlučne určený na investície dlhodobej povahy do aktív, teda to by bol taký zospoločenštený fond. A druhá otázka, využili by ste nástroje regulácie, aby ste usmerili alebo upratnostnili orientáciu súkromného kapitálu na projekty verejných investícií. Ďakujem. Mr. Rike, thank you very much. Ďakujem, pán Rike. To je teda vaša otázka, ako financovať väčšie projekty infraštruktúry, najmä v doprave, odkiaľ by mali prichádzať peniaze. To je naozaj v centre môjho budúceho portfólia, ak teda budem potvrdený. A to je presne jedna z oblastí, teda doprava je jedna z tých oblastí, ktorá nás núti nájsť spôsoby nových, inovatívnych finančných príležitostí. Podľa mňa princíp je v tom, že verejné investície sa musia čo najviac, musí pritiahnuť čo najviac aj súkromných investícií. 300 miliónov to nie je len likvidita, Súčasťou toho je likvidita, ale využitím iných opatrení regulačných aj tejto likvidity môžeme tých 300 milia, miliónov reálnych investícií uvoľniť. Takže tá, tá Connecting Europe Facility, tá príležitosť tam je, ale sú tam aj projektové bondy, obligácie, ktoré sa dajú využiť efektívnejšie než v minulosti. Takže Máme aj dobré skúsenosti s týmito projektovými bondami. Aj keď zatiaľ boli len pilotné projekty, ale som si istý, že tieto projektové bondy budú zohrávať väčšiu úlohu. Najmä vo veľkých projektoch infraštruktúry. Takisto Solvency 2 a Únia kapitálových trhov by to tiež mohli napomôcť v lepších investíciách. Čiže to sú tiež veci, na ktorých musím spolupracovať s Jonathanom Hillom. Ďakujem, Lynn Boylan z GUE, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Írsko ostáva ešte problém štvrtina miliónu našich obyvateľov emigrovali a potom, ak sa odpočiť ak by sa odpočítali aktivačné e, e, práce, tak by sme mali 23% nezamestnosť v Írsku rozpočet bol e, zoškrtaný o 66 miliónov eur. V roku 2010 Írsko e, počulo, že vlastne nie sú teda, um, istoty, že pokiaľ dôjde k nejakému uh, kráteniu týchto dlhopisov. Na samite 2012 e, bolo komuniké jasné v tom, že eurozóna má špeciálnu povinnosť voči Írsku a mechanizmus e, bailoutu v EÚ musí zobrať zodpovednosť za zodpovednú rekapitalizáciu. Viem, že vy ste vtedy povedali, že takýto deal pre Írsko by bol nevhodný. Moja otázka teda je, či ste revidovali svoju pozíciu a ak nie, môžete vysvetliť, ako Írsko vôbec niekedy bude môcť investovať do tvorby pracovných e, príležitostí, keď e, vlastne naši občania nesú na, na pleciach najväčšiu váhu e, záchrany eura. Thank you. Ms. Ďakujem. Vaša otázka teda sa týkala toho, ako investovať do pracovných príležitostí do nového rastu v Írsku, keďže Írsku sa ešte stále realizujú konsolidačné opatrenia a ľudia v Írsku sú vo veľmi ťažkej pozícii. Ja chápem situáciu mnohých Írov. A musím povedať, že Íri boli veľmi statoční. Keď zobrali osud krajiny do vlastných eh, rúk, tieto výzvy, keď sa im postavili. Írsko je jednou z krajín, kde očakávam veľa súkromných investícií hmm, vzhľadom na konkurencieschopnosť krajiny, vzhľadom na reputáciu, že sa stará o vlastné firmy, aj keď je to ťažké. A to je jeden z dôvodov, prečo potrebujeme spoločné európske úsilie. Musíme pomôcť krajinám prijať lepšie štrukturálne fondy, musíme nájsť nové finančné nástroje na financovanie veľkých projektov infraštruktúry a musíme prikladať pozornosť výskumu a vývoju. Takže všetky členské štáty sú viac menej v podobnej situácii, že musíme sa tak nejako znovu vynájsť. Aj tie najsilnejšie krajiny nemôžu povedať, že aj o 10 rokov budú ešte stále takéto silné, pretože všetky krajiny sa musia reformovať, aby vytvorili nový rast, aby vznikali nové firmy. Ďakujem. Ernest Utasom za zelených, nech sa páči. Pán Katajnen. Boli ste jedným z hlavných zástancov eh, tej zlyhávajúcej politiky úspory za každú cenu. V roku 2010 ste boli proti pomoci Grécku E, čím sa e, naozaj situácia zhoršila. V júli na stretnutí, ktoré sme mali, ste hovorili o programe Trojky ehm, ako zástancu krajín, ktoré sú v problémoch. Investičný plán, ktorý ste predložili, e, ale neobsahuje žiadne konkrétne fakty. Tu hovoríme o verejných fondoch. A verejné prostriedky sú či nie sú už v rozpočte zahrnuté, sú v národných rozpočtoch, sú v európskom rozpočte. Predkladá sa to ako nejaký hviezdny plán pre Európsku komisiu a zatiaľ nemáme žiadne vysvetlenie k, ku konkrétnym uh, aktivitám. Ďakujem. Takže vaša otázka bola, že ja som bol proti tomu greckému balíku, bol som proti portugalskému balíku, a odkiaľ majú prísť e, prostriedky na investovanie. Takže ja som bol tak, teda bol som za oba grecké balíky, na rozdiel od niektorých mojich spoluobčanov. Ako minister financií som tiež presviečal Fínov pred voľbami, aby akceptovali uh, tento finančný balík pomoci pre Portugalsko. Bolo to veľmi nepopulárne. Ako premiér a minister financií som zabezpečil, aby sa naša krajina podielala na týchto programoch vzhľadom na ekonomické dôvody, ale aj vzhľadom na e, pohľad solidarity, ale nebolo to jednoduché. Ľudia u nás, ktorí prišli o prácu v dôsledku krízy v inej časti Európy, si právom kladli otázku, prečo by mali požičovať peniaze tým krajinám, ktoré vytvorili krízu, aj keď ja som prišiel o prácu, pretože je tu tá kríza. A naozaj dúfam, že ako európsky politici sa môžeme pokúsiť snažiť budovať mosty medzi ľuďmi. A samozrejme, chápem, že ľudia sú sklamaní v Grécku, v Portugalsku, v Španielsku, v Írsku. Prečo sa to muselo stať? Takže ja by som chcel, aby ľudia sa viac spájali, než rozdielovali. Treba pochopiť rôzne názory ľudí v rôznych častiach sveta, ale nové verejné prostriedky by mali byť z členských štátov, najmä z tých, ktoré majú teda e, prebytok na bilanci verejného účtu. Treba využiť e, nástroje EIB, ďalšie finančné nástroje, treba lepšie využiť európsky rozpočet a potrebujeme koordinované európske úsilie. A určite rád by som sa pozrel vpred. Musíme vyslať občanom pozitívne signály. Musíme povedať, že všetci sme na jednej lodi. A e, prestaňme si pripomínať, čo sa stalo v minulosti. Pozrime sa skôr na tú svetlejšiu budúcnosť. Thank you. E, Marko Valli. Pán Kovalés, EFD. Nech sa páči, EFDD. Áno, tom, tu som. Ďakujem. Dobrý deň. Spomínali ste verejné súkromné investície, tých 300 uh, e, miliard eur ako plán. Spomínali ste financovanie, ale to je veľmi citlivé. Hovoríte o týchto prostriedkoch a máme príliš veľký priestor pre finančné trhy. Je tu finančná bublina. A čo sa týka súkromných firm v hospodárstve, to už je pomaly nejaké milosrdenstvo. A potom žiadate obete a v súkrom sektore sú bonusy a odmeny a máme tu štruktúrálnu nezamestnanosť, chudobu. A než ehm, sa otvoria brány v súkromným financiám, nebolo by vhodnejšie hovoriť o inej možnosti verejných štruktúrnych reforiem? About... Ďakujem. Takže vaša otázka bola, ako vytvoriť lepšie podmienky pre malých, drobných investorov ľudí, ktorí využívajú svoje peniaze na kúpu akcií vo firmách, ako vytvoriť e, férovejší finančný trh, napríklad ak sa budú regulovať bonusy v bankách a tak ďalej. Takže chcem poďakovať pánovi Barnierovi za to, čo v tejto oblasti robil. Teraz musíme zabezpečiť, aby členské štáty a bankovníctvo naozaj dodržiavalo nové pravidlá, ktoré boli vytvorené za posledných pár rokov a takisto e, implementácia bankovej únie je kľúčová, pretože toto je spôsob, ako zvýšiť stabilitu na trhu a takisto treba prikladať pozornosť e, veľmi kvalitnému zabezpečeniu, aby teda malé a stredné podniky získali nové príležitosti získať financie. Mm, v Európe je veľa súkromných prostriedkov, ale z nejakého dôvodu sa nedostávajú tam, kde sú najpotrebnejšie. Takže, aby sme posilnili blaho, blahobyt v Európe, potrebujeme pracovné príležitosti, ako povedal Jean-Claude Juncker, treba mať na pamäti, že hlavne súkromný sektor vytvára pracovné príležitosti, nie sú to vlády alebo európske inštitúcie. Takže preto musíme využiť nástroje politiky, ktoré máme, aby, vytvor, aby vznikol lepší jednotný trh pre malé a stredné podniky, pre tradičné odvetvia, aby tam vznikli nové príležitosti. Ďakujem, François Grostet z EPP. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán Katajnen, Vrátim sa k tej novej stratégii rastu Európskej komisie, ktorá sa očakáva na rok 2015. Ako môžete zaručiť, že konkrétne opatrenia, ktoré sú obsiahnuté v tejto stratégii, neostanú iba na papieri, ale skutočne budú po nich rýchlo nasledovať jasné a mm, konkrétne skutky. Okrem tohto projektu je tu veľký potenciál rastu, ktorý sa nachádza v správnej aplikácii aktuálnej legislatívy. Predtým, než sa budú predkladať nové návrhy, ehm, môžete vyhodnotiť úsilie a potenciál legislatívy, ktorú už máme prijatú, napríklad v oblasti jednotného trhu. A potom e, ten veľký investičný plán 300 miliard eur. Ešte tu veľa ostáva práce. Videli sme to napríklad v oblasti energetiky, v oblasti digitálnej. Aké opatrenia predpokladáte, že príjmete, aby ste sa ubezpečili, že členské štáty, e, lokálne e, komunity a tak ďalej, ktoré potrebujú prostriedky, aby mohli využiť tieto nové financie? Ďakujem veľmi pekne. Tá stratégia rastu potrebuje viac nástrojov, než len tých 300 miliard e, balíčka na rast. Ak chceme brániť sociálny model Európy a ak chceme posilniť sociálne trhové hospodárstvo, náš rastový model musí vychádzať z udržateľných hodnôt. A vysokokvalitné pracovné miesta sú jednou možnosťou. Musíme zlepšiť túto vec spolu s Marian Tyson. Nemôžeme akceptovať sociálny dumping, musíme investovať do výskumu a vývoja, musíme robiť aj reformy na vnútroštátnej úrovni, aby sme zlepšili konkurencieschopnosť. A potom ste správne povedali, že musíme správne implementovať legislatívu a ďalšie nástroje, ktoré sme už prijali. Ja chcem uviesť ako jeden príklad smernicu o službách. Keby sme mali správne fun- fungujúcu, respektíve implementovanú smernicu o, smerni- o službách, mali by sme v Európe viac pracovných miest. Takže ja si myslím, že sme sa dostali do novej etapy v európskej ekonomike. To znamená, že musíme presunúť svoje zameranie pri investíciách na niečo nové. Konkure- dôvera sa vrátila a teraz ju musíme udržať a potom musíme investovať s pomocou súkromných peňazí na vybudovanie lepšieho jednotného trhu, napríklad v digitálnej oblasti. A musíme implementovať všetky tie opatrenia, ktoré sme už rozhodli. A potom aj verejné zdroje treba efektívnejšie využívať, než sme tomu robili predtým. Ďakujem. A teraz e, pán Ervans Pereš za socialistov a demokratov. Pán Katajnen, myslím, že Európa nebude nejakým veľkým francúzskom, ale niekedy mám pocit, že vy si myslíte, že Európa by sa mala stať veľkým Fínskom a niekedy mám tiež dojem, že zabudáte, že aj pán Barozo považoval európsky sociálny model za e, prvok konkurencieschopnosti únie. Takže keď ste hovorili o návrate dôvery, nechápem, o čom vlastne hovoríte, pretože 57, viac než 57 Európanov sa nezúčastnilo na posledných voľbách do Európskeho parlamentu. Ja možno sa tu nedohodneme, ale ja to nepovažujem za návrat dôvery keďže budete zodpovední za eh, ten hlavný nástroj, ktorý má pomôcť Európe k návrate dôvery, eh, hovoríte o tých 300 miliardách eur, ale nepovedali ste, že čo sa s tým urobí, ako to budete financovať, eh, ako to bude, budete financovať bez zadlženia sú tam, je tam manevrovací priestor, ehm, využije sa možno daň z finančných transakcií, alebo možno nejaké národné spolufinancovanie, mm, doplní štruktúrne fondy. No a tu ste pred parlamentom. aký je váš záväzok, pokiaľ ide o harmonogram a hlasovanie tohto parlamentu o investičnom pláne? Ďakujem veľmi pekne, pani Bereš. Uviedli ste niekoľko uhlov pohľadu vo vašej otázke, ktoré sa zamerajú na konkrétne opatrenia v program, investičnom programe, investičnom balíku a hovorili ste o tom, či sa daň z finančných transakcií môže využiť a čas. Začal by som s harmonogramom. Novo vymenovaný predseda Juncker povedal, že potrebujeme komplexný investičný balík pripraviť v pr- počas prvých troch mesiacov nového funkčného obdobia komisie. To je to politické usmernenie, ktoré by som chcel dodržať, ktoré mám pracovať, keď ma potvrdíte ak ja tomu dobre rozumiem, tak som pomerne dobre vysvetlil, kde, odkiaľ by prišli e, verejné peniaze do balíka investícií. Môžem zopakovať lepšie využívanie IEB, lepšie využívanie ďalších európskych verejných finančných nástrojov, lepšie využívanie národných vnútroštátnych bank na podporu a e, lepšie využívať E, európsky rozpočet tak, aby pritiahol súkromné prostriedky a peniaze z krajín, ktoré sú v hospodárskom prebytku a potrebujeme koordinovanú európsku akciu, aby sme zabezpečili, že naše politiky nezvyšia deficit a dlh. A ja dúfam, že taktiež aj chápete, že nemôžem teraz povedať všetko, a zverejniť, pretože pán predseda Juncker a ja sme ešte nemohli hovoriť s našimi budúcimi kolegami o týchto veciach a niektoré opatrenia si možno vyžadujú aj široký politický konsenzus a môžu mať aj dopad na trh, takže nechcem eh, vyvolať negatívny dopad na trh a nechcem veľmi špekulovať o detailoch. chcem vás požiadať, aby ste lepšie dodržiavali čas, pretože zatiaľ sa nám nepodarilo nič ušetriť. Teraz Sam Poterho z ECR. Ďakujem. Vítam vás, pán Katajný, v našom výrobe. Teraz hovoríme takmer dve hodiny a stále mám ten pocit, že nevieme veľa o vašom akčnom pláne. Čo vlastne budete robiť? Ak chcete získať našu dôveru vo vaše schopnosti, tak potrebujeme konkrétne príklady toho, čo chcete urobiť. Povedali ste nám, že by ste chceli byť inovatívnejší pri hľadaní riešení a že by sa mal efektívnejšie využívať verejné zdroje, lepšie využívať štrukturálne fondy a podobne. Ale prosím konkrétne, ako, ako budete lepšie využívať verejné fondy ako nájdete inovatívnejšie riešenia, čo sú tieto inovatívnejšie riešenia. Nemusíte nám uviezť dlhé príklady, len jasný zoznam krokov, ktoré podporujete a nič o dobrých za úmysloch. Vieme, že úmysly sú dobré, ale konkrétne kroky Ďakujem veľmi pekne. Pán Terho, vaša otázka sa týkala konkrétnych krokov v investičnom balíku. V prvom rade ja som sa nemohol ešte poradiť s Európskym parlamentom. Ja potrebujem poznať aj vaše názory, na to, aby som vedel, čo považujete za najefektívnejšie nástroje. Po druhé, nemohol som ešte hovoriť s Žanom Klodom Žunkerom a kolegami komisármi, keď získame vašu podporu, takže nič nemôže byť ešte hotové. Napríklad ja som nemohol hovoriť s Pierom, nemal som ešte na to príležitosť, ako využívať lepšie EIB alebo ako zmeniť konkrétne zdaňovanie, aby sme mali dobré výsledky Takže ja dúfam, že to chápete, že nič nie je ešte hotové, pretože nová komisia neexistuje, ale niekoľko príkladov. Kristalina minulý týždeň povedala, že by chcela zdvojnásobiť sumu grantov z tej úrovni, na ktorej sú teraz. To je jeden zo spôsobov, ako môžeme efektívnejšie využívať európsky rozpočet. Tom Kristalinu podporujem Taktiež sa hovorilo o zvýšení potenciálu e, nastraja prepojenie Európy alebo aj eurobondov. Takže EIB by mohol zvýšiť svoj potenciál nielen v infraštruktúre, ale na riešení nezamestnanosti mládeže a vzdelania. To je niečo nové, to predtým nebolo. Nemáme tam dostatočnú úroveň. a musím úzko spolupracovať aj s prvým viceprezidentom Timemarsom, aby sme znížili administratívnu záťa- záťaž a lepšie spolupracovať s národnými bankami, ktoré podporujú a tak ďalej. Čiže to sa nedá povedať za dve minúty, ale určite budeme o tom môcť ďalej hovoriť. Teraz dávam slovo Oli Renovi z, zo skupiny ALDE. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán kandidát na komisára, máte pred sebou veľmi dôležité portfólio, eh, ktoré súvisí s konkurenceschopnosťou eh, konkurenceschopnosť v oblasti energetiky eh, je naozaj jadrom dnešného úsilia. V súčasnosti sme príliš závislí od fosílnych zdrojov energie a taktiež od dovozu energie, najmä z Ruska Európsky parlament na to upozornil tiež pred niekoľkými týždňami, keď zdôraznil, že musíme zlepšiť výrazne našu eh, istotu dodávok energetiky, taktiež nezávislosť, eh, aby sme sa vyhli zbytočným politickým tlakom. Chcem sa opýtať, ako chcete vo funkcii podpredsedu komisie v praxi poňať eh, túto výzvu Európskeho parlamentu, aby sme e, zvýšili bezpečnosť dodávok a taktiež znižili závislosť od vonkajších faktorov a taktiež e, ako chcete e, podporovať výrobu obnoviteľných zdrojov energie z ekologických zdrojov, taktiež ako chcete z tohto investičného plánu podporovať zelenú ekonomiku. Udržateľná zelená ekonomika totiž je dôležitá aj z hľadiska rozvoja regiónov, okrem iného aj vo východnom Fínsku, odkiaľ obidvaja pochádzame. I will answer in Finnish. Ďakujem svojmu predchodcovi Rénovi. Vaša otázka sa týka toho, ako môžeme zlepšiť bezpečnosť dodávok energie v Európe a tiež ako podporovať čisté formy energie aj výrobu a týmto spôsobom zlepšiť konkurencieschopnosť. Prvý konkrétny nástroj je investícia do energie. Spomenul by som koridor Španielska-Portugalska a ich prepojenie, lepšie prepojenie na zvyšok Európy, napríklad cez Francúzsko, ale po druhou E, skutočnosťou je lepšie prepojenie Fínska cez pobaltské krajiny, cez plynovod e, do pobaltských krajín samotných a potom do zvyšku Európy. Takže tak, aby ani jeden tento koridor nebol energetickým ostrovom, aby nebol izolovaný. A druhý e, pohľad, čo sa týka možností nových zdrojov energie, Ehm, musíme ich podporovať, aby sme neboli závislí len od jednej formy. E, v súvislosti s plynom je dôležité, aby boli zabezpečené dostatočné možnosti prenosu, aby sme mohli využívať e, infraštruktúru aj na vývoz, aj na dovoz. E, taktiež musíme podporovať rozvoj infraštruktúry. Ja som presvedčený, že sú obrovské možnosti spojené v s čistými formami energie, tým by sme znížili aj emisie našej ekonomiky a tiež priemyslu a zároveň by sme zvyšili konkurenceschopnosť. S tým súvisí však aj vnútorný trh. Žiaľ, ešte stále máme z protekcionistických spôsobov um, prekážky na trhu, čo sa týka čistých energií. Potrebujeme takú politiku, ktorá bude podporovať vnútorný trh, skutočne fungujúci vnútorný trh v oblasti čistých energií, ale aj v oblasti technológií. Ďakujeme pekne. Okay, thank you very much. Ja mám slovo pánu Buzekovi, ktorý bude viesť uh, teraz schôdzu. Ďakujem, pani Bustok. Milí kolegovia, na začiatku chcem povedať, že meškáme o 10 minút, takže vás chcem všetkých požiadať, z Európskeho parlamentu a z troch výborov, aby ste boli v časom limite. Veľmi ma to mrzí. Všetkých 45 členov poslancov by sa chcelo spýtať, takže musíme byť veľmi prísni, musíme držať časový limit. Teraz má slovo pani mm, Paloma López. Ďakujem, pán predseda. Pán Katajnen verejné investície do eurozóny, to je pomerne vágne. Viete podrobne povedať, odkiaľ konkrétne prídu tieto prostriedky, tieto súkromné investície, aké sú ich ciele? ECB si robí ešte stále starosti e, s cenou a nie s tvorbou pracovných miest. Takže chcem sa spýtať, poznáte ten investičný balík na rast a pracovné miesta. A potom, pokiaľ ide o sociálny dumping, ako zabezpečíte, aby investície viedli k produktívnemu zbližovaniu sa členských štátov a nie k e, rastaniu sa rozdielov? A potom, ako budete bojovať proti daňovým podvodom a progresívny, ako máte sa pozerať na progresívne daňové systémy. Teraz e, je dobre, že máte časový limit, ale nemôžete byť príliš rýchli, lebo tlmočenie nestia potom. Takže dávam slovo teraz pánu kandidátovi. Prosím, využite. E, e, dbajte na to, že vás aj tlmočia. Ďakujem veľmi pekne, pani López. Vaša prvá otázka sa týkala, či podporujem investičný balík a ako môže viacej verejný sektor investovať viac do tvorby pracovných miest. Odpovedie áno. Takto som vnímal svoje povinnosti a chcem vytvoriť aj nové príležitosti pre súkromný sektor, aby investoval do budúcnosti Európy. Európa má mnoho dobrých vecí, ale z nejakých eh, dôvodov nedovolíme Európe, aby kračovala tak dobre, ako by mohla. Druhá otázka sa týkala toho, ako budem pracovať eh, proti sociálnemu dumpingu. Chcem tu veľmi jasne poradiť jednu vec Sociálne troje hospodárstvo znamená, že máme rovna, jednotné pravidlá pre všetkých. Sociálny dumping nemá miesto v Európe. Je to proti zásadám sociálneho trhového hospodárstva. Sociálne trhové hospodárstvo je nástroj, to nie je samotný cieľ. Ale ja veľmi podporujem to, čo povedal novozvolený predseda Juncker v tomto kontexte. Povedal, že napríklad smernica o vysielaní pracovníkov sa musí prísne implementovať a ja budem veľmi úzko spolupracovať s Marian Tyson, ktorá už naznačila, ako bude pristupovať k tejto práci či už cez novú smernicu o presadzovaní alebo prepracovaním samotnej smernice. Ale potrebujeme široký dialog so všetkými zainteresovanými stranami. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia otázka pani Monika Vana z výboru REGI. Ďakujem. Veľa ste hovorili o finančných nástrojoch, menej o štrukturálnych fondoch, ale investičná politika sa týka aj uz- politiky územnej kohezie, regionálnej politiky a ja si myslím, že je jedno, ako bude vyzerať tých 300 miliárd a ich rozdelenie. Bude to mať dopad na štrukturálne fondy? A chcem sa spýtať, štrukturálna politika sa týka najmä miest a regiónov, kde sa už urobilo programovanie na dosiahnutie cieľov roku 2020, zamestnanosť, potlačanie chudoby a podobne. Takže je to taká protiváha tej politiky úspor v dôsledku krízy. Môžete zaručiť, že bude investičná istota aj pri týchto už pridel, e, rozdelených peniazoch? A keď si zoberieme makroekonomickú kondicionalitu, ste toho názoru ako komisárka pre regionálnu politiku, že makroekonomická kondicionalita, to znamená e, zastavenie prostriedkov, ak sa nedosiahnu ciele, je to to, čím sa treba riadiť? Pretože kohezná politika má podporovať a nie trestať. Dávam slovo kandidátovi, hovorí predseda. Odpoveď ďakujem. A ja som z regiónu, ja som z Fínska a z jeho východnej časti. Takže mal som na starosti aj regionálne fondy ako člen e, miestných orgánov. Pokiaľ ide o makroekonomickú kondicionalitu a štrukturálne fondy, tak chcem povedať, že sa musíme vyhnúť chyba minulosti. Jedno z poučení z ekonomickej krízy je, že verejné investície sa musia uskutočniť v zdravom makroekonomickom rámci, aby sme maximalizovali e, využitie peňazí a ich vplyv. Preto sa musíme postarať o to, aby makroekonomické podmienky boli také, že umožnia vytvoriť pracovné mesta pri investovaní peňazí daňových poplatníkov Európy. Ja si myslím, že regióny zohrávajú kľúčovú úlohu pri tvorbe nového rastu, pretože úspešné firmy vždy sa niekde usadia, niekde sú a e, sú v nejakom priestore a závisia na okolí svojho miesta, svojej lokality. Takže peniaze, ktoré sa využívajú na zručnosti v regióne, peniaze, ktoré sa používajú na e, odbornú prípravu, prípravu na po, ro, e, povolanie, na základný výskum, na výskum a vývoj sú dobre použité peniaze a majú smerovať na univerzity alebo výskumné centra alebo odborné školy v regiónoch. Preto, ako som už mnohokrát povedal, my sme dosiahli makroekonomickú dôveru a teraz musíme ísť k rastu. To znamená, že musíme mať spoločnú stratégiu spolu s regiónmi. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani Tiziana Begin, ďakujem. Pán predseda, naozaj si vážim vaše slova o investíciách a rastách. Vy ste ten istý človek, ktorý ale neponu, nepodporil Grécko pred pár rokmi. Takže problémom je podnikateľstvo a my si nemôžeme dovoliť strácať čas a musíme využiť to, čo máme doteraz. Sú dôležité tri veci vieme, že Európska únia musí byť oddaná a potom je to aj otázka nezávislosti a potom máme zmluvy. Pokiaľ ide o rozpočet, tak musíte veľmi jasne pochopiť, že Európska únia má podporovať sociálny štát. Ako toto všetko dokážete zosúlidiť e, sociálne blaho a úsporné opatrenia? Tak ako to je? Ako je to najmä so solidaritou? Na to sa musíme dnes zamerať a to sa vás dneska pýtam Koľko peňazí ste vy získali v našom, vo vašom novom poste? Ja neviem, či naozaj chápete, o čo tu ide. Teraz nastal čas na odpovede. Pán kandidát, nech sa páči. Whether... Ďakujem pekne. Pýtali ste sa na to, či som ten istý Katenin, ako som bol kedysi. A či tu zastupujem udržateľné hodnoty, nemenné hodnoty, ktoré sú potrebné na zvýšenie sociálne blahobytu a zároveň e, vytváranie pracovných miest. Veľmi ochotne opäť zdôrazníme, že som mal na starosti schvaľovanie šiestich balíkov finančnej pomoci v fínskom parlamente. Možno si ma zamienete s vašim kolegom e, nejakým iným, ktorí zastupujú iné strany a ktorí boli proti ja som eh, prezentoval aj prvý, aj druhý balíček pomoci Grécku vo fínskom parlamente a môžem vás ubezpečiť, že to rozhodne nebolo jednoduché. Mám tu niektorých kolegov, ktorí ma vtedy dosť ostro napádali. Nebolo to jednoduché, ale bolo to jednoduché v tom zmysle, že som bol presvedčený o tom, že to bolo správne z ekonomického hľadiska, z hľadiska solidarity. Teda som spokojný, aj keď e, nikto nebol celkom spokojný s týmito balíčkami pomoci, ale čo sa týka e, sociálnej spoločnosti, sociálneho štátu. Je to kľúčovým cieľom nás všetkých. Trhová um, ekonomika, trhové hospodárstvo je iba nástrojom. Politici však musia naplniť tento um, nástroj hodnotou. Ako som už povedal viackrát, Musíme sa teraz sústrediť na konkrétne e, kroky, ktoré dokážu presvedčiť súkromný sektor, aby investoval v Európe a musíme sa sústrediť na konkrétne kroky, ktoré môžem využiť na využitie, najefektívnejšie využitie verejných e, prostriedkov na vytvorenie pracovných miest. Ďakujeme. Ďalej nasleduje pani Sirpa Pietikainen. Ďakujem. Vieme, všetci veľmi dobré, že e, ekonomické a ekologické limity sú absolútne, nedajú sa jednoducho prekročiť. A keďže už využívame už 1,5 planéty, nemôžeme si to jednoducho dovoliť pokračovať, nemôžeme takisto príliš zadržovať naše e, rozpočty. Ak som to pochopila správne, hlavnou výzvou je to, ako vytvoriť inovatívny a sociálne inkluzívny rast e, tak aby bol čo najefektívnejší hľadiska využívania zdrojov a aby bral do úvahy aj sociálne aspekty. Chcem sa vás opýtať na konkrétne vašu stratégiu, ako to chcete urobiť a ako chcete zohľadniť aj úlohy komisárov pre životné prostredie a pre klímu v kontexte tohto finančného sektora. Ďakujem. Pani Kajnen. Je to naozaj veľmi zaujímavá oblasť pretože sa zdá, poprvé, že sú to isté verejné dotácie, ktoré podporujú nesprávne druhy konania, také, ktoré nie sú dlhodobo udržateľné. Ja som mal dočinenia s týmito nezdravými dotáciami, tak povediať, na medzinárodnej úrovni. Teda otázka znie, ako môžeme na národnej úrovni lepšie um, využívať podporné opatrenia na podporu zeleného rastu. A taktiež na európskej úrovni musíme pozorne zvážiť, či využívame niektoré dotácie, ktoré možno nie sú dlhodobo udržateľné. Čo sa týka efektívneho využívania zdrojov, toto by malo byť súčasťou európskeho semestra. Mali by sme vytvoriť také nástroje, ktoré nám pomôžu vyhodnotiť výsledky tohto efektívneho využívania zdrojov. A tiež by ma zaujímalo hľadať nové inovatívne finančné nástroje, ktoré by mohli podporiť eh, rozvoj zelenej ekonomiky. Generálne riaditeľstvo pre eh, financie a E, riaditeľstvo pre životné prostredie e, vytvorili už e, isté predpoklady pre vytvorenie týchto nových nástrojov na podporu zelenej ekonomiky. Teda ešte som sa nestihol až tak podrobne oboznámiť s toto témou, ale veľmi ochotne sa do toho ponorím hlbšie. Ďakujeme. Pani Juta Steinbruck. Vážený pán Katajnen, napriek alebo možno kvôli štrukturálnym reformám a úsporným opatreniam sa rast v Európe a v eurozóne držuje na veľmi nízkej úrovni. Ste prominentným zástancom politiky úspor. Ale výsledkom je nezamestnanosť e, a to už na úplne nepriateľnej úrovni. V roku 2013 bolo viac ako 26 Európanov bez práce nemôžu predsa povedať, že zabudneme na minulosť, potrebujú predsa e, dobre vhľadky do budúcnosti. Aké konkrétne kroky, a naozaj prosím, buďte čo najkonkrétnejší, myslím, že je to dôležité pre naše rozhodnutie. Aké kroky chcete teda urobiť na to, aby sa splnili ciele zamestnanosti stratégie 2020 a tiež, e, aby sa napravilo uplatňovanie e, programu záruky mladým v členských štátoch a tiež, aby sa zvýšila kvalita práce v Európe. Ďakujeme, nech sa páči, pán Katajnen. Pani e, Steinruck, ďakujem za vašu otázku. Bolo tam združených vlastne viacero otázok o koordinácii fiskálnej politiky a potom o tom, ako podporovať za ruku mladým a kvalitné pracovné miesta v budúcnosti. Môj budúci kolega Pierre aspoň dúfam, povedal minulý týždeň, že musíme znížiť dlh na to, aby sme dosiahli rast. A že na to potrebujeme aj zdravú fiskálnu politiku. Ja s ním plne súhlasím. Tiež sa vyjadrilo, že každé euro, ktoré sa míňa na spravovanie dlho, dlhov, sa potom stráca v ponúkaní vzdelávania a ďalších služieb občanom mm, aj v tomto súhlasím s Pierom. Teraz sa musíme pozornejšie venovať našim konkrétnym problémom, napríklad ako nezamestnanosť mladých, ako som už povedal. A záruka mladým je mi veľmi srdcu blízka, pretože moja vláda ju vytvorila a teraz sa to skopírovalo na európskej úrovni. Naozaj sa mi tá myšlienka veľmi páči, pretože je to zacielené práve tam, kde je potrebná pomoc, tam, kde sú potreby našich ľudí. Pozerám sa tu aj na svojich kolegov ktorí kedysi pôsobili so mnou vo vláde a pomohli to schváliť. Eh, v závislosti od toho, v akej situácii sa daný mladý človek nachádza, dostane možnosť buď vzdelávania alebo um, učňovské miesto alebo rôzne iné eh, formy prípravy. Tu chcem spolupracovať s kolegyňou eh, Tyson veľmi úzko, aby sme čo najviac zefektívnili využívanie tohto nástroja v praxi. Ehm, potrebujeme E, nie akékoľvek pracovné miesta, ale vysoko kvalitné pracovné miesta, pretože takto získame tú pridanú hodnotu, ktorú tak veľmi chceme získať. Ďakujeme. A teraz nasleduje Notis Marias. Vážený pán Katajnen, sedím tu. Pôsobili ste ako predseda vlády vo Fínsku a tiež ste sa zúčastnili procesu rozhodovania o memorande pre Grécko. Po tomto memorande v maji 2010 až do súčasnosti Grécko dostalo od EÚ a Medzinárodného menom fondu pôžičky vo výške 214 miliard eur. Napriek tomu máme 1,5 milióna nezamestnaných. Ako to prosím môžete vysvetliť? Kam tieto peniaze prosím vás išli? Podľa greckého parlamentu totiž 2,5 e, e, milióna e, Grékov sú vystavení riziku chudoby, žijú pod hranicou chudoby. Cítite sa zodpovední aspoň čiastočne za zlyhanie tejto politiky, ktorá je v rozpore s ľudskými právami. Nemyslíte si, že trojka... Prepašte, pán kolega. Rešim bol prerušený. Uh, Ďakujem. Nebola to otázka, ale páči sa mi eh, vaše vyjadrenie. Myslím, že eh, som pochopil, čo chcete povedať. Grécky národ eh, zažil zrejme najzávažnejšiu hospodárskú krízu v posledných rokoch nielen v európskom meradle, ale v celosvetovom meradle zrejme. Mám priateľov, ktorí si prešli tým najhorším, e, niektorí prišli o prácu a pýtajú sa ma na to isté, e, kam presne išli tieto peniaze. Zároveň niektorí hovoria tým, že sme pomohli Grécku na bilaterálnej úrovni, alebo sme sa zaručili za pôžičky, avšak v skutočnosti nikto nevie, kam tieto peniaze išli. Dúfam, že pozitívne signály, ktoré nedokážu síce osloviť možno bežného človeka v Grécku. V každom prípade sú to pozitívne výsledky, že Grécko už e, dosiahlo prebytok a že e, je schopné financovať vývoz a že krajina zaznamenala aj hospodársky rast, e, ktorý by mohol pokračovať. Musíme Grécko podporovať v tomto procese, aby naozaj dosiahlo lepšiu budúcnosť. A preto aj tu ten investičný balíček bude zohrávať významnú úlohu. Musíme využívať eh, aj verejné, aj súkromné nástroje, musíme podporovať a vyzývať investorov, aby investovali aj do Grécka. Dôvera, ktorá sa postupne vracia mm, do Grécka, pomáha v tomto procese, pretože inak súkromný sektor by v Grécku neinvestoval. A celkom že sa situácia zlepší v najbližších rokoch oproti minulosti, ale e, veľmi dobre chápeme e, ťažkú situáciu bežných ľudí v Grécku. Ďakujeme. Pani Kaja Kalas. Ďakujem. Vážený pán e, kandidát na podpredsedu, máte veľmi ambiciózne portfólio, raz zamestnanosti, investície a konkurencieschopnosť. Tieto slova sú e, dôležitou pozornosťou pre e, našu politickú skupinu, ale chýbajú tam dve slova. Rozumné investície a udržateľný e, rast. Čo teda konkrétne chcete urobiť preto, aby sa peniaze sústreďovali na rozumné investície, aké kroky chcete prijať na to, aby sa z rastu stal udržateľný rast. Ak dovolíte, odpovieme po fínsky svojej estonskej priateľke. Vaša otázka sa týka toho, čo môžeme urobiť preto, aby sa zdroje viac sústredili na dosiahnutie e, rozumného rastu. Vašu otázku veľmi dobre chápem a Karos Moedas má na starosti um, inteligentný rast. Nechcem povedať, kto má na starosti iné druhy rastu, ale on má na starosti využívanie prostriedkov na podporu výskumu. Je to výzva pre celú komisiu, okrem iného aj, aj e, s tým súvisí, prečo dostal podpredseda takúto koordinačnú úlohu. Prostriedky pre výskum v EÚ e, sú najväčším balíkom peňazí e, v celosvetovom meradle. Keď sa pozeráme na rozpočet E, Štrukturálne fondy predstavujú 80 miliard, pritom keď sa pozeráme na e, prostriedky pre výskum, máme tam aj niekoľko 100 miliard. Musíme sa teda zamerať na to, či tieto peniaze naozaj prinášajú inteligentný rast. Inteligentný rast e, obsahuje viacero prvkov, napríklad inteligentné riešenia dopravy, ktoré budú slúžiť ľuďom lepšie, ale taktiež, ktoré budú šetriť prírodné zdroje. Ďalej obnoviteľné zdroje energie z Um, materiálov, ktoré sa dajú recyklovať, e, taktiež e, využívanie e, polospodských plotín na vyrábanie biopaliv. Um, v súčasnosti na úrovni obrovského priemyslu je mnoho bohatého know-how, ktoré sa, ktoré sa nedá využiť v praxi, pretože nemáme dostatočné možnosti tie práve musíme vytvoriť. Ja si veľmi veľa slubujem od spolupráce e, s ostatnými komisármi, okrem iného aj s Karlosom Mojdasom a taktiež s Kristalinou Georgievou, ktorí vlastne budú riadiť e, jeden z našich najväčších drahokamov a síce najväčší rozpočet pre výskum celého sveta. Ďakujem pekne, pán Heinz Becker, ďakujem, vážny pán kandidát na komisára. Čo konkrétne chcete urobiť preto, aby iniciatíva eh, sociálnych podnikov, eh, Social Business Initiative Európskej únie sa dala uplatniť v praxi efektívne? Vieme, že európska sociálna ekonomika eh, je jedným z významných celosvetových priestorov a predstavuje 10 eh, celosvetového meradla a je tu obrovský potenciál aj pre ekonomický rast a to je eh, slubné najmä pre nové pracovné miesta aj pre mladých ľudí. Ako vnímate predpoklady pre nové zakladanie a tiež eh, finančnú bezpečnosť sociálneho sektora, ako to chcete posilniť a tiež ako chcete to, čo popísali, uh, už traje komisári a síce povednosť pre faktor sociálnych inovácií celkovo, ako to chcete e, zefektívniť v praxi. Ďakujem. Ďakujeme. Thank you very much. Your question was... E, Ďakujeme. Vaša otázka bola vynikajúca aj v tom zmysle, že veľmi presne vysvetľuje, prečo podpredseda pardon, prečo predseda komisie Juncker chcel vytvoriť eh, túto koordinačnú úlohu podpredsedov. V záver vašej otázky vlastne spočíval v tom, že hovoríte, že sú eh, viacerí komisie, ktorí majú na starosti túto oblasť. Aby sme predišli tradičnému škatúkovanému rozmýšľaniu, musíme sa snažiť koordinovať naše kroky, aby sme lepšie dosiahli konečný cieľ táto európska iniciatíva um, sociálnych podnikov je veľmi zaujímavá a naplňa nás um, veľkou nádejou. Jedna oblasť uh, tejto iniciatívy, aj keď je ich tam viacero, uh, sa mi páči mimoriadne a síce systém e, vypracovania správ e, podľa jednotlivých e, štátov, ktorý bude platiť pre nadnárodné podniky. Myslím, že to je veľmi inovatívny spôsob, ako neregulovať príliš, ale ako stanoviť také štandardy, ako veľké podniky, ktoré pôsobia vo viacerých krajinách, by zverejňovali to, čo presne dosiahli v danej krajine, čo z toho získali a čo krajine zaplatili. Podľa môjho názoru to ehm, popisuje presne e, taký druh ekonomiky, ktorý bude založený na sociálnych e, ehm, pravidlách. A tak e, tiež zabezpečíme, že tieto firmy budú dôsledne platiť dane krajine, v ktorej vykonávajú um, svoj biznis. Budem však s kolegami v tomto smere spolupracovať. Ďakujeme pekne, pán podpredseda. Ďalej nasleduje pani Mia Petra Kumpula na 3. Ja chcem položiť dve otázky po fínsky. E, tie sa budú týkať e, FTT a sociálnych ukazovateľov, vážený pán Katajnen. A ja som veľmi hrdá na to, že e, za ruka mladým pochádza vo Fínsku. Nie som hrdá na to, že Fínsko nepodporuje plána dane z finančných transakcií. Komisia sa snaží nájsť spôsob, ktorý by bol vhodný pre Európu. Máte veľké záväzky tak, aby nový investičný balíček naozaj sa presadil eh, v praxi. Už po tretíkrát sa pýtam konkrétne na obsah tohto balíčka. Eh, komisárka Tyson sa eh, vyjadrila, že sa budú zohľadňovať aj sociálne ukazovatele v ehm, snahe odstrániť makroekonomické nerovnováhy a taktiež sa budú zohľadňovať aj dopady na e, trh zamestnanosti. My sme boli e, spoločne vo vláde a vieme, že sme prijímali opatrenia bez toho, aby sme vôbec vedeli, aký to bude mať dopad na sociálnu oblasť a na zamestnanosť. Ste e, ochotní teda dať takýto prísľub, ako dala pani Tyson? čo sa to bude zohľadňovať. Čo sa týka dane z finančných transakcií, komisia predložila návrh E, ktorý je založený na prehlbenej spolupráci v tejto veci. Úloha komisie e, v tejto chvíli spočíva v tom, aby prehlbená spolupráca zúčastnených krajín a nová daň, ktorú, sa za, ktorú zavedú, neovplyvnila negatívne ostatné krajiny, ktoré sa toho programu nezúčastia. Teda v praxi e, je to v skutočnosti rozhodnutie členských štátov. Komisia bude pomáhať členské štáty podľa toho, ako si to budú želať. Ehm, prečo sa Fínsko nezúčastnilo tohto projektu? Ehm, v zásade preto, že ani Švédsko sa rozhodlo nezúčastniť. Nemusíme to nejako podrobne rozvádzať. Ehm, my sme dostali informáciu, že Švédsko sa toho nezúčastní. Máme e, systém platieb bank, taký podobný ako vo Švédsku, ale boli tam v bankovom sektore veľké rozdiely. Žiaľ, to potom viedlo k tomu, že banky sa rozhodli presunúť svoje sídlo eh, do eh, Švédska a potom Fínsko čelilo stratám. Nechcem zvorazňovať eh, to, že by nám záležalo na tom, že bankári stratia prácu. To rozhodne nie. je najmedel o príjmy do rozpočtu. Čo sa týka ukazateľov zamestnanosti, tie sa musia zohľadniť um, do celoeurópskeho plánovania uh, krokov, ale musíme dbať o to, či postupy makroekonomickej nerovnováhy sú naozaj správnym uh, formátom, pretože Chceme si zvoliť také ukazovatele, ktoré budú schopné predchádzať budúcim krízam eh, v rozsahu 5 až 10 rokov. Ak eh, skonštatujeme, že niekde je nerovnováha, tak eh, vidíme, že v súčasnosti už teraz niečo nefunguje. Je potrebné zamyslieť sa na tým podrobnejšie. Ukazovatele sa budú musieť prispôsobovať aktuálnym potrebám. Ďakujem pekne, pani Birkunen. Vážený pán e, podpredseda Katajnen, máte e, nové portfólio, ktoré súvisí s rastom zamestnanosťou, konkurenceschopnosťou, e, investíciami. Ehm, tieto oblasti poznáte. Vo Fínsku ste známi ako politik, ktorý vždy podporoval investície, vzdelávanie, výskum a tiež vedomosti. Čo sa týka zeleného rastu, um, ako minister financí ste vo Fínsku uh, naplňali uh, daňovú reformu, ktorá sa týkala automobilovej dopravy a viedlo to k tomu, že ľudia si kupovali uh, automobily s nižšími emisiami a funguje to v praxi. Teraz máte za úlohu zvýšiť a posunúť celú Európu, zvýšiť jej rast, zvýšiť zamestnanosť, zvýšiť konkurenceschopnosť čo vnímate ako vašu najväčšiu výzvu, kde Európa musí obstáť v ďalšom období, aby naozaj sme dosiahli rast eh, celkovo pre celú Európsku úniu? Ďakujem. Možno najdôležitejšou vecou je začať eh, od toho, že musíme zabezpečiť stabilitu, tak aby žiadna členská krajina nebola v pohybnostiach o tom, eh, ako sa aj darí, ako prežije. Musíme eh, pôsobiť naozaj ako silný a dôveryhodný partner. Eh, teda stabilita hospodárstva je jedna vec. Ďalej druhá vec je využívať verejné prostriedky, prostriedky našich daňových poplatníkov na vytváranie nových investícií v takých oblastiach, kde súkromné prostriedky nie sú k dispozícii eh, z nejakého dôvodu. Taktiež musíme podporovať investície do výskumu a vývoja. Aj univerzity sú tomto veľmi dôležité, aj keď výsledky um, sú oneskorené na úrovni výskumu. Predsa si myslím, že európska ekonomika sa môže obnoviť iba vďaka poznatkom z výskumu ďalej. Ďalším faktorom je otázka energie a dopravy, pretože cena energie a dostupnosť energie a bezpečnosť dodávok je kľúčová aj pre domácnosti, ale aj pre priemysel na celoeurópskej úrovni. ďalej je tu celý rad oblastí, v ktorých žiaľ ešte nefunguje vnútorný trh. To je úplne nepredstaviteľné, že v Európe nefunguje digitálny trh. Podnik, ktorý e, poskytuje digitálne e, firmy v Európe, odíde do USA a tam má 800 ehm, miliónov spotrebiteľov a iba jeden regulačný trh, ktorý musí podliehať. Eh, u nás eh, je 28 takýchto rôznych pravidel, teda um, v podstate tu ide o to, že my sme vlastne neboli ochotní pripustiť, eh, aby európska ekonomika rástla dostatočne rýchlo. Výhodou je, že máme všetky nástroje na to, aby sme to napravili. Um, musíme zmeniť legislatívu tak, aby lepšie fungoval vnútorný trh s energiou, s digitálnymi službami a E, investície musíme využívať tak, aby sme dosiahli rast. Ďakujem pekne, Sergej Stanišev. Thank you. Ďakujem, pán predseda, vážený pán Katajnen. Ako viete, Veľkým záväzkom zvoleného predsedu Junckera bol ten 300 miliardový investičný balík na tvorbu pracovných príležitostí a rastu. A určite vás neprekvapuje, že mnohé otázky sa týkali práve tohto. Ako naozaj presvedčíte poslancov o tom, že nie je to nejaký mýtus, že je to plán, ktorý ostane iba na papieri, že naozaj prídu tu nové zdroje, tak súkromné ako aj verejné, som rôznych nástrojov, pretože je tu také podozrenie, že to jednoducho bude iba prerozdelenie peňazí, ktoré už tu sú. A po druhé, ako vy vidíte časový harmonogram na implementáciu tohto plánu a napokon, aké konkrétne nástroje, v ktorých sektoroch priemyslu chcete podporiť tú e, reindustrializáciu, pretože toto je veľmi dôležité pre našu budúcnosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Vo vašej otázke ste sa pýtali na ten harmonogram, ako Môžeme vytvoriť reálne investície, nie len na papier. Čo môžeme urobiť na reindustrializáciu Európy? Poprvé, načasovanie toho, ako rýchlo tie jednotlivé opatrenia začnú prinášať svoje ovocie, to závisí od konkrétnych tém. Napríklad jednotný trh, energetická únia. Všetci chápeme, že ak sa bude investovať do širokopásmeho internetu alebo transportných eh, prepojení, tak to začne fungovať a mm, vytvorí to pracovné príležitosti, ale finálny výsledok nie je vybudovanie širokopásmového internetu alebo elektrických eh, káblov, ale ide o vytvorenie lepších priestorov, eh, lepších podmienok na rast firiem. Čiže to sa zameriava na budúcnosť. Ale najrýchlejšie nástroje sú vlastne tie finančné, ako tá mm, zvýšená úverová kapacita EIB, lepšie využitie európskeho rozpočtu. Počul som, že mnohí hovoria, že efektívnejšie treba využívať európsky rozpočet, že to je len recyklovanie existujúcich peniazí, ale nie je to tak. Ak neurobíme nič, vieme, čo dostaneme. Ale ak zmeníme priority, môžeme získať viac. Čiže budú tu aj e, nové pro, verejné prostriedky z tejto strany. Viackrát som už opakoval, že musíme povzbudiť členské štáty, aby prioritizovali investície. nielen e, preto, aby tu bol ten impuls, ale aj vzhľadom na svoju vlastnú ekonomickú budúcnosť. Ďakujem. Väčšinu otázok dali kolegovia z so výborov Econ, ITRE a EMPL a teraz kolega Markus Pipe z výboru pre dopravu. Pán Katajnen, občas v parlamente máme pocit, že viac európskych peňazí a všetko dobre dopadne v štruktúrnej politike, v sa v ďalších oblastiach. Myslím, že môžeme byť aj odlišného názoru, Eh, môžeme byť aj odlišného názoru, pokiaľ eh, peniaze sa nedostatočne využívajú, pokiaľ sa využívajú nesprávne, niekedy sa dokonca eh, teda zneužívajú tieto peniaze. No a bolo teda presvedčivé, čo ste povedali, že disponibilné potenciály treba inteligentne popre, spojiť s pákovým efektom, súkromným kapitálom a tak ďalej. Veľmi presvedčivé najmä v oblasti dopravnej infraštruktúry. Ale otázka je, čo môžete urobiť, e, pokiaľ ide o tie rámcové podmienky rastu vo svojej funkcii, čo môžete urobiť pre malé a stredné podniky, e, čo môžete vy ako koordinátor, ako podpredseda urobiť práve pre tieto firmy? Ďakujem. Prvá otázka bola ako sa vyhnúť zneužívaniu verejných prostriedkov alebo zlému využívaniu. A naozaj potrebujeme eh, analýzu nákladov a prínosov pred tým, než začneme akýkoľvek projekt realizovať. Myslím, že sme sa poučili z minulosti. Peniaze sa dajú využiť rôznymi spôsobmi, buď efektívnymi, alebo nie až tak efektívnymi. No, súčasťou tej náročnej úlohy je, ako dať malým a stredným podnikom príležitosť podielať sa na verejných projektoch. A jeden dobrý nástroj by mohol byť, mohol byť systém, mohol byť systém verejného obstarávania, čiže transparentnejší systém verejného obstarávania. Ja to považujem za kľúčové, pretože to môže byť veľmi dobrý nástroj na zvýšenie transparentnosti a zníženie napríklad korupcie. Je teda ľahké pochopiť, že je mnoho inovatívnych, rastúcich malých a stredných podnikov v Európe, ktoré by boli ochotné a schopné zúčastniť sa na verejnom obstarávaní, ak by vedeli, že e, prebieha férová súťaž. Takže toto je jedna z otázok, e, ktoré sme už preberali s kolegom zodpovedným za e, jednotný trh. To bude naše zameranie, naša priorita. E, prečo nevyužiť nové príležitosti? Ďakujem pekne. Pani Eva Kajli. Okrem svojich zbožných prianí viete poskytnúť aj konkrétne odpovede ste spokojní, že sa Grécko vráti na 3 okrem, tých 20, okrem tej 27-percentnej nezamestnanosti, recesie, nedostatku investícií a rastu, e, škrtanie miest, e, nezvyšilo konkurencieschopnosť krajiny? Mali by sme to, hádam, okresať ešte viac? Vaša milovaná úspornosť e, je podľa vás jediný spôsob, ako priniesť rast. Je to etické? Menej obetí od chudobných by vám nestačilo? Uh, vy súhlasi, nesúhlasíte ani s Junkerom, ktorý kritizoval trojku a e, majú tu byť ďalšie škrty v sociálnom zabezpečení a v dávkach a okrem toho, ak sa Moskovi si rozhodne pre inú politiku než vy, pokúsite sa ho zastaviť ako team leader, ktorý ste povedali, že budete, alebo budete pomáhať svojim komisárom e, v ich iniciatívach ako koordinátor a bez toho, aby ste nás tu poučovali všetkých tých, ktorí sme z južných krajín, viete nás presvedčiť, že budete e, e, teda zodpovednejší, konkrétnejší. Ďakujem. Takže boli tu viaceré otázky. A tá veľká, ktorú e, zatiaľ nikto nepoložil, či budem zasahovať do rozhodnutí Piera Moskovisiho, keby chcel zmeniť fiskálnu politiku. A druhá, povedali ste, že som ja povedal, že E, úspornosť je jediná, jediný spôsob, ako e, tvoriť rast. Ja som to nikdy nepovedal, pretože to je proti môjmu presvedčeniu. Neviem, prečo niekto hovorí, že ja som také niečo povedal. Ja som si 100% istý, že som to nikdy nepovedal, že e, len úsporné opatrenia vedú k rastu. Ja som presvedčený, že verejné financovanie musí byť zdravé aby mohlo eh, hájiť tú spoločnosť blahobytu. Ako povedal Juncker, nemôžeme našu spoločnosť blahobytu budovať na neustále rastúcom dlhu. A súhlasím s tým, čo povedal Pierre, že každé euro vynaložené na splácanie dlhu eh, uniká eh, ľuďom. Takže najdôveryhodnejšia cesta k lepšej budúcnosti je fiskálna rovnováha, ale zároveň potrebujeme konkrétnejšie investície, tak verejné ako aj súkromné do budúcnosti, aby sme vytvorili nové pracovné príležitosti. Moja spolupráca s Pierom sa bude zameriavať na veci súvisiace s rastom. Ja nebudem zodpovedať za fiskálnu politiku to nie je v mojom, v mojej kompetencii a to je iný podpredseda Valdis. On bude úzko spolupracovať s Pierom na týchto otázkach. Ja sa budem uh, sústrediť na tvorbu pracovných príležitostí s Pierom. A myslím si, že sme získali lepšie portfólio pani Elizabeth Morin Chartier. Ďakujem, pán predseda, pán komis- dezignovaný komisár. Vaše skúsenosti ako premiér by ste sa veľmi vkladali do boja proti nezamestnanosti mladých. Čiže máte skutočnú legitimitu, aby ste presvedčili členské štáty o tom, že sa chcete angažovať v boji proti tejto nezamestnanosti. My sme odhlasovali politiky, prostriedky na to sú. Ako môžete mm, ako komisár zodpovedný za túto politiku v prvom rade vyriešiť túto kvadratúru kruhu, teda zamerať sa jednak na tie nové zručnosti súvisiace s novými pracovnými príležitostiami, o ktorých hovoríte, a na druhej strane zároveň bojovať proti týmto Eh, kvalifikovaným, eh, proti tomu, že kvalifikovaní absolventi vlastne sú nezamestnaní. Thank you very much. Ďakujem. Čo sa týka tej záruky pre mladých, to je fantastický nástroj. Ja som si trošku naštudoval, čo sa udialo v Rakúsku. Ten eh, učňovský model tam funguje veľmi dobre. A keby som bol vo fínskej politike, tak by som rád prekopíroval práve tento e, model do Fínska, ale môžeme ho prekopírovať do iných častí Európy. Toto je len jeden z príkladov. Poviem vám iný príklad. Nehovorili sme o úlohe žien na trhu práce. A to je jedna z nevyužitých tém v Európe. Mali by sme ženy povzbudiť, aby sa viac podielali na trhu práce. Pre mňa je to otázka rovnosti, ale je to aj zdroj ekonomického rastu. Ďalší bod je, že musíme väčšiu pozornosť prikladám e, ľudí musíme prikladať právu ľudí s postihnutím na prácu, pretože e, musíme sa zamerať na viac hodnot, na tvorbu peniazy. Určite pre mnohých z nás práca je vlastne spôsob, ako sa postarať o svoj život, ako byť kreatívny, ako si vybudovať šťastný život. A to isté právo majú aj ľudia s postihnutím. Keď som bol ministrom financií, tak sme e, spustili program v hodnote 18 miliónov eur, ktorý vlastne posvedcoval zamestnávateľov, aby zamestnávali ľudí s postihnutím a fungovalo to veľmi dobre Mm, veľmi si to ľudia cenili, ktorí sa na tom programe zúčastnili. Takže mm, sú veci, ktorých sa môžeme navzájom od seba poučiť a musíme sa snažiť lepšie skoordinovať svoju prácu. Myslím si, že to bude užitočné aj pre komisiu, aby prekopírovala tie najlepšie praxe. Ďakujem. Druhá otázka z regionálneho výboru, pani Konstance Krejl. Ďakujem pekne, pán predseda pán Katajnen, v budúcnosti budete zodpovedať aj za koordináciu európskej po, koheznej politiky a európskej e, politiky pre výskum. Aké konkrétne opatrenia predpokladáte na to, aby sa dosiahol čo najväčší synergický efekt, efekt medzi týmito dvomi politikami? A čo chcete urobiť, aby ste podporili tieto politiky, aby sa rozvíjala ich smart špecializácia. A ja sa ešte vrátim k týmto k tomu investičnému programu 300 miliard eur, e, predpokladáte, že e, prostriedky z regionálnej politiky budú prevedené, teda e, prostriedky, ktoré práve v rámci nových cieľov máme v regionálnej politike ako nové a tieto budú potom presunuté do investičného programu komisie. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. hoci nová komisia ešte neexistuje, e, zhovárali sme sa s Kristalinou o financovaní výskumu e, z európskeho rozpočtu. Takže napríklad program Horizont, tam, ak si správne spomínam, je 80 miliard na výskum. Ale ukázalo mi, že je tam nejakých 15 rôznych rozpočtových položiek, ktoré sú na podporu e, výskumu v malých a stredných podnikoch alebo aj inde. Zároveň využívame prostriedky e, cez štrukturálne fondy na výskum, Takže krystalina v tomto bode sa lepšie orientuje a eh, musíme sa na to pozrieť spolu s komisárom, ktorý zodpovedá za štruktúrne fondy a Kristalina a ja sa môžeme zamerať na to alebo zamyslieť nad tým, ako to všetko zlúčiť, tieto rozpočtové položky, či je vôbec potrebné ich zlúčiť, aby sme dostali lepšie výsledky. Ja do toho tiež zahrniem EIB do týchto úvah alebo iné finančné nástroje. Takže E, ľahko dosiahneme lepšie výsledky, ak spojíme napríklad e, tieto zdroje zo SEF, e, zo štrukturálnych fondov a z horizontu. No možno ešte nejaké súkromné prostriedky zo súkromného sektora, takže to je jeden, jedna z tých kľúčových tém, ktorých sa musíme veľmi úzko ko- koordinovať. Kolík. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz kolega Werner Lange. Ďakujem veľmi pekne, pán Katajnen. Chcem sa pridať k Lize Ferrera. Mali by sme vás merať podľa vašich e, činov a tam je Fínsko príkladom. Je to moderná, výkonná krajina s nízkou úrovňou dlžvob, vysokými investáciami, udržateľným priemyslom, e, zrovnoprávnenie žien a mužov. Takže by to vlastne mala byť ideálna krajina lavice. A napriek tomu sa od vás žiada, poviem to po nemecky, aby ste tu prišli s receptami, ako ako by ste dosiahli, že by prasa znášalo vajcia. Takže myslím si, že došlo k hranic, dosiahnutiu hranice napríklad zádlžnosti. Trhy ukazujú, že investori musia lepšie ukladať, štrukturálne fondy musia lepšie vkladať. Ako, chcem sa spýtať, ako presvedčíte súkromný kapitál a mobilizujete ho, aby išiel do verejných financí a nie do hedžových fondov v Singapúre alebo inde? Aké máte nápady v tejto súvislosti? Ďakujem. Ďakujem. Pán Lange. Povedali ste, že to najdôležitejšie je dostať peniaze, viac peniazy do skutočných investícií a nie na bankové účty. To hovorí nielen o tom, že to je nielen otázka likvidity, alebo že by nám chýbali peniaze. To, čo nám chýba, sú súkromné a verejné investície do reálnej ekonomiky. A to musíme povedať, že nám tu chýba dopyt, ale chýba nám aj ponuka. Keďže som bol premiérom, kde sme mali strany GUE, liberálov, socialistov, zelených, ľudové strany, tak si myslím, že viem niečo o spolupráci. Viem napríklad jednu vec, že keď začnete provokovať svoje firmy a hovoriť im, že s kým majú spolupracovať, to im nepomôže. My sme vo vláde dosť tvrdo bojovali v prvom roku, ale potom sme prestali, pretože vždy, keď sme začali boj, to trvalo veľa hodín, kým sme problém vyriešili. Takže ja by som chcel prispieť k tomu, aby sme dosiahli spoločné porozumenie, aby pán Lange, pani Ferrera a ja sme našli veci, ktoré nás spájajú. Určite sú veci, ktoré nás rozdeľujú, ale ja som presvedčený, že určite nájdem minimálne 10 spoločných vecí. Zamerajme sa na ne. Keď budeme mať veľa času, budeme sa môcť hádať, ale koncentrujme sa teraz na tie problémy, ktoré môžu priniesť nové riešenia. A teraz výbor e, pre dopravu kolega Nielsen. Ďakujem veľmi pekne. Sedím tu. Dúfam, že ma vidíte. Chcem sa vrátiť k otázke, ktorú ktorá tu už e, bola. A síce Juncker a Ševčovič hovoril, teda sa hovorilo o sociálnom dumpingu a e, tým som položil túto otázku, ale tu chcem hovoriť o sociálnom sektore. Takže vo volebnej kampani, najmenej v Škandinávii, sa teda hovorilo o tejto otázke, o nejakej nezdravej konkurencii a sociálnom dumpingu, ktorý vidíme napríklad pri cestnej doprave. Takže ja mám takú podobnú otázku na vás. Mm ako som mal v minulosti. Takže e, budete podpredseda, ktorý zodpovedá a koordinuje aj za dopravnú politiku. A ja som teda počúval, e, e, a ako by ste nechceli počuť túto otázku, takže je veľmi dôležité, ako urobíte vlastne tú prioritizáciu, aby sa bojovalo napríklad proti tomu sociálnemu dumpingu v, do, v dopravnej politike. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Je to veľmi dôležitá otázka. Myslím, že iste máte dlhšie skúsenosti v tejto oblasti než ja. Ale zásada musí byť taká, že ak, alebo dokonca, aj keď robíme celoeurópske investície do dopravy, náš záväzok je vytvoriť pridanú hodnotu pre celú Európu, prepojiť ľudí a trhy lepšie, než tomu bolo predtým. Takže jeden z predpokladov na využitie európskych zdrojov musí byť, že investícia splňa všetky tieto kritéria, ktoré potrebujeme v sociálnom trhovom hospodárstve a sociálny dumping nemôže byť toho súčasťou. Takže ak máte dobré prípady, príklady takéhoto správania, veľmi rád sa s tým oboznámim, pretože musíme pripraviť nástroje, ktoré nám umožia lepšie identifikovať nezdravé charakteristiky črty veľkých investícií. Či už je to sociálny dumping alebo element uh, sivej ekonomiky, musíme byť dostatočne pružní na to, aby sme to dokázali špecifikovať a odstrániť. Takže naozaj by som sa chcel potom od vás dozvedieť viac. Ďakujem veľmi pekne a posledná otázka je kolega Burkhard Pals. Ďakujem, pán predseda, pán Katajnen. Som veľmi rád, že vás tu znovu vidím na tomto vypočutí. Mám tri stručné otázky. Po prvé k európskemu semestru, najmä k vypracovaniu odporúčaní pre konkrétne krajiny. Ako podpredseda budete zodpovedať aj za konkurencieschopnosť. Ako chcete zabezpečiť, aby posilnenie konkurencieschopnosti v konkrétnych odporúčaniach pre krajiny dostalo významné miesto? Po druhé, vítame vaše jasné oznámenie, že potrebujeme viac investícií pre rast a pracovné miesta, že tam majú byť, ale každá investícia prináša aj rizika. Ako chcete riešiť investičné rizika? A nakoniec, viackrát ste povedali, že chcete spolupracovať s Európskym parlamentom, ako pri investičnom balíku zaručíte spolurozhodovanie EP a ako to vidíte potom pri rozhodovaní o konkrétnych projektoch. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Poprvé, vaša prvá otázka sa týkala konkrétnych odporúčaní pre krajiny. Ak sa správne pamätám, tak parlament analyzoval, že asi 18 takýchto odporúčaní sa realizovali ja som videl pesimistickejšie aj optimistickejšie údaje, avšak v každom prípade sa ukazuje, že nefungujú tak dobre, ako by mali. Ja potrebujem v tomto vašu pomoc, pretože aj vy máte vplyv na vlády vo svojich domovinách. Ja urobím, čo budem môcť, aby som posilnil význam takýchto, týchto odporúčaní, konkrétnych odporúčaní pre krajiny, lebo je to veľmi pružný nástroj, ako sa obrátiť na tie oblasti, ktoré nevieme legislatívne riešiť, lebo tam nemáme právomoc. A tieto odporúčania sa stali tiež dôležitejšie v európskom semestri, takže vidíme, že ich význam rastie. Ako znížiť e, rizika veľkých investícií? Ak bude súkromný sektor, tak je tam vždy riziko, ale riziko sa musí spravodlivo deliť, znášať. Nemôže to byť tak, že riziko je len na pleciach verejného sektora a že príjmy sú len na pleciach súkromného investora. Takže ak budeme mať spoločný podnik, tak to riziko sa musí tiež rozdeliť a preto máme verejné nástroje, ktoré umožňujú znížiť úroveň rizika najmä pri infraštruktúrálnych investíciách sú súkromné peniaze nie vždy ochotné brať na seba také veľké riziko, ako by si vyžiadovala veľkosť projektu. A preto tam musíme použiť verejné zdroje, aby sa to stabilizovalo, ale musí to byť vyvážené. A posledný bod. Chcem maximalizovať. Dobre, ďakujem